Dear colleagues, dear friends. Kolegyne a kolegovia, prosím, usadte sa, aby sme mohli začať, lebo už máme pár minút skos. Vzhľadom na nedostatok času, eh, ktorý sme mali 21. júna na stretnutí, eh, sa koordinátori eh, rozhodli urobiť toto rozhodnutie písomným postupom. Ide tu o petíciu týkajúcu sa e, nekalých praktík e, španielských e, bank. EPP sa rozhodlo o tom hlasovať a k tomuto sa ešte vrátime o niekoľko minút. Potom požiadavka politických skupín ohľadom 1552 12. Tam sa koordinátori rozhodli postúpiť do NV a ITRE na, na stanovisko a diskutovať o tom opäť, keď tie stanoviská budú k dispozícii. Potom naliehavý postup 0085-15 petícia. Koordinátori sa rozhodli zahrnúť to do septembrového programu spoločne s inými mm, petíciami o e, postihnutiach. No a potom e, naliehavý postup 01 12 z roku 2015, to je číslo petície, tu sme sa rozhodli e, rokovať o tom spoločne s inými petíciami v októbri alebo neskôr v roku 2015. A potom petícia 2158 z roku 2014, e, tam sa rozhodlo zahrnúť to, do septembrového programu, keď bude k dispozícii oznámenie Európskej e, komisie. A potom dohoda požiadať o štúdiu e, od politického oddelenia pre e, postihnutia a tam s tým súvisí písomná aj ústna informácia na portále PETI a e, požiadali sme právny odbor o objasnenie právnych aspektov ohľadom ochrany údajov a súkromia e, vzhľadom na otvorenie tejto, e, tohto portálu pre všetkých členov, požiadavka výborov ohľadom pracovného programu Dvora auditorov. Rozhodli sme sa, aby toto, tento návrh skupín bol zahrnutý do pracovného programu výboru pre e, dvor auditorov. Potom druhý dialog s komisiou, e, súhrná správa a výzva na e, iniciatívy. 5 priorít sme zahrnuli do pracovného programu komisie na rok 2016. Tu ide o konferenciu predsedov výborov. A potom rozhodnutie koordinátorov z, dneška, z dnešného dopoludnia. V prvom rade prijatie programu na september, 17. septembra, to bolo schválené. Niek s niektorými zmenami, bod 8, prijatie usmernení e, to sme e, z toho E, odstránili, k tomu sa dostaneme neskôr. A potom bod 10, petícia 0481 e, z roku 2004, aj to sme, 2014, aj to sme e, z toho programu presunuli na oktobrov, do oktobrového programu, lebo komisia nebola pripravená predložiť ucelené informácie. V septembri tie informácie budú ešte pred tým oktobrovým stretnutím k dispozícii, takže koordinátori sa dohodli, a ohľadom tých ďalších programov zasadnutí e, petícia 0884 z roku 2014 sa posunie na november, e, takisto petícia 1156 z roku 2014 a stanovisko k správe o odporúčaniach Európskej, pardon, o dohovoru e, OSN o právach osôb s postihnutím podľa pravidla 54 spoločne s výborom LIBE, a prepáčte, ospravedlňujem sa pani predsedajúca EMPO, a e, autorkou je Rosa Esara Saragut, Esara Saragut CPP, a potvrdenie spravodajcu ohľadom e, výročnej správy o aktivitách. Tam bude, tam bude spravodajcom Soldatka Beson Ruiz. Takže žiadne stanovisko k všeobecnému rozpočtu, pretože e, pokiaľ ide o výbor Petitu, tu máme len jednu rozpočtovú líniu. Takže toto je e, dlhá záležitosť. My sme sa rozhodli aj o tom, že požiadame oddelenie pre politické záležitosti, aby vypracoval so správu o solárnej e, politike v členských štátoch a e, e, odporúčania sa odkladajú na september, potom na dezujúce aktivity na otázku Amptu, Tu bolo veľmi dôležité vytvorenie pracovnej skupiny, Pracovná skupina bude mať e, rozšírené pole pôsobnosti e, a bude sa to týkať e, dobrých životných podmienok detí, blaho, blahobytu detí a výbor sa takisto bude zameriavať na rôzne otázky týkajúce sa detí, napríklad Jugendamt, Eh, odoberanie detí eh, v zahraničí, eh, nútené adopcie a podobne. Za každú politickú skupinu v tomto výbore bude, zas, bude jeden člen a rozhodne si táto, tento výbor sám, a pracovná skupina si sama rozhodne o tom, ako bude pracovať, akým spôsobom a to všetko nám oznámi ešte pred 2. septembrom. Takisto sme rozhodli o aktivácii zverejňovania zápisníc e, na portále PETI a, e, a, systém, a takisto bol schválený systém kosignácie e, elektronickou formou. Potom sme rozhodli o troch cestách na zisťovanie, e, na overovanie e, situácie v teréne. 1. a 6. novembra bude tá prvá do Španielska, do Madridu. Ebro a Tacho, tieto dve rieky, povodia týchto dvoch riek 18. až 12. februára, potom Írsko na jar 2016. Všeobecné pravidlo e, sa takisto dohodlo, že delegácie pri každej takejto návšteve budú obsahovať minimálne štyroch členov a e, cesta do Spojeného kráľovstva môže byť pomerne e, dobre obsadená 12 e, poslancov a tie mená týchto ľudí treba do 15. septembra oznámiť. Vypočutie o postihnutiach bolo dohodnuté, že 15. oktobra bude to vypočutie aktualizované informácie ohľadom petície 570 2015 právny odbor už k tomu dal svoje stanovisko všeobecné, to znamená k tomu, čo nadvezuje po tejto petícii v súlade s e, rokovacím poriadkom a e, e, dvora auditorov. A my sa budeme zaoberať teda aj hm, ďalšími nadvezujúcimi aktivitami ohľadom tejto petície. Potom ďalšie, pôjde ďalšie, alebo rôzne. Pán Marias uh, hovoril o uh, otázke uh, pravdepodobne nepriateľných petícií a potom e, stanovisko k Agri k e, petícii 16, 2010. E, potom sme mali dlhú diskusiu a výmenu názorov ohľadom budúcich usmernení. Zobrali sme na vedomie, že sa už konali dve technické stretnutie na zrevidovanie textu tento text sa predloží koordinátorom v septembri a potom celému výboru a potom na schválenie, e, dúfam, už v októbri. To je zatiaľ všetko, e, pokiaľ ide o body, o ktorých sme rokovali dnes do poludnia. Bod 6 sme e, posunuli na dnešné popoludnie, takže budeme hlasovať o sa, e, čom to bolo, o, o, o e, otázke na ústne zodpovedňa o právnych predpisov v oblasti hypotekárnych úverov a rizikových finančných nástrojov v Španielsku. Takže dúfam, že tu máte so sebou hlasovacie karty. Budeme hlasovať len jedenkrát, takže prosím, použite ich a možno teda dúfam, že e, pri tomto hlasovaní ich možno ani nebudeme potrebať. Takže kto je za, aby sme e, to, tento návrh uznesenia e, predložili? Zvihnite ruky, prosím. A kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Takže výsledok je ten, že e, veľká väčšina je za a jedna skupina je úplne proti. Ale ako v prípade každého demokratického zhromaždenia, aj toto bolo týmto schválené. E, druhé hlasovanie bude asi skôr elektronické, orálna otázka. Um, o rizikových finančných nástrojoch v Španielsku, SND, ALDE, a Zelení e, to iniciovali. My máme tu hlasovací zoznam, je tu kompromisný návrh A, kto je za, zdvihnite ruky prosím, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis e, B, SND Alve GUE zelený, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. A tým pádom je to hotové. E, to ešte nie je záverečné hlasovanie. Obvykle totiž, a toto, to, o tomto ešte sa nekonalo záverečné hlasovanie. Ja si myslím, že by to malo byť. Ja to objasním, keď ide o uznesenie alebo legislatívu, tam je potrebné záverečné e, hlasovanie, ale toto je ústna otázka, takže tu nie je potrebné také hlasovanie. Tu potrebujeme ten text pozmenený v pozmenenej podobe a potrebujeme ho schváliť. Takže v súlade e, s rokovacím poriadkom e, sa robí toto práve s takýmto textom. Eine Bitte, eine Bemerkung machen. Die Bitte, Frau Chcel som vás požiadať, pani predsedníčka, aby sme v budúcnosti, keď chceme zmeniť alebo musíme zmeniť e, program rokovania, nemuseli to robiť písomným postupom, je to núdzové opatrenie, urobili sme to, ale pri dôležitých rokovaniach by sme to nemali robiť písomným postupom, ale tak, aby sa to robilo vo výbore alebo na stretnutí koordinátorov a ďalej. Veľmi ma mrzí, že v kompromise B neboli zohľadnené impulzy mojej politickej skupiny, preto musíme kompromis B odmietnúť. And of course you have all the rights in the world. Samozrejme máte na to právo. To môže to, mm, môžete to odmietať, ale schválené to bolo, takže tak. Dobre, teraz by som vás chcela upozorniť na tú skutočnosť, že tento písomný postup musel byť minule aplikovaný, pretože sme mali veľmi krátky časový interval pre koordinátorov s porovnaním, e, porovnaní s ostatnými výbormi. Takže e, bolo treba to zmeniť, pokiaľ sme chceli dopracovať k nejakému trochu realistickejšiemu časovému intervalu. Tieto rozhodnutia sú v rukách koordinátorov, je to málo času, je tam veľký tlak, takže veľká zodpovednosť. Preto prosím cez sekretariát sa pokúste vypracovať nejaký trochu realizovať, realistickejší časový interval pre koordinátorov. Skvelé. Uh, eh, ja... Soledát, môžeš? Len rýchlo, chcela by som vám objasniť jednu vec. Chápem to stanovisko, ktoré EPP môže samozrejme mať, má na to právo, ale my sme sa veľmi snažili dohodnúť a dospieť ku kompromisu, takže samozrejme bolo treba na niektoré veci proste vynechať. Bol tam obmedzené na 100 slov a, a nechápem, prečo by tam niektoré veci nemali byť. Samozrejme, to, čo hovorím, tá vec, ktorú som zahrnula, to bol práve návrh EPP, takže e, sú tam určité obmedzenia, takže prosím o objasnenie, ako to tam vyzeralo. there anybody else that would like? Chce sa niekto ešte prihlásiť o slovo? Rosa, prosím. Nuž, ja nesúhlasím s tým, čo povedala moja dobrá priateľka Soledad. Myslím si, že sme od EPP, že od EPP sa z tých zásadných návrhov neprijal ani jeden. Menil sa program, pretože nejaký poslanec niečo zaslal a včera, celé ráno, celý deň, celé pobede sa to stále menilo. Chápem, že nemáme čas pre koordinátorov, ale by som chcela, aby do budúcnosti sme o tom hovorili včas, aby sme vedeli, či sa hlasuje ráno, či sa hlasuje pobede a ako. A áno, a EPP, tak ich návrhy neboli schválené, preto sme teda hlasovali proti. No a chápem, že toto, sú, toto je politická iniciatíva a nie taká, čo by mala slúžiť občanom. Ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť? Nie. Dobre, takže chcem podotknúť, že podľa pravidla 128 konferencia predsedov rozhoduje ohľadom toho, či a v akom poradí sa budú tieto otázky zaradovať na pracovný program. Takže tie, ktoré otázky, sa, ktoré sa nedostanú do troch mesiacov na program, tak v podstate odpadnú a tie otázky by mali byť predložené aspoň týždeň pred zasadaním výboru, na ktorého programe sa objavia. A o tomto už sme diskutovali niekoľkokrát. No a niekedy je treba sa pozrieť skutočnosti do očí. Že sa musíme dohodnúť, alebo niekedy sa nedohodneme, nie vždy dostaneme ku konsenzu, nie vždy máme rovnaké stanovisko, takže niekedy je treba sa dohodu na tom, že nesúhlas, že sa nedohodneme. No a ďalej, čo musíme urobiť? Musíme sa teda pozrieť na to uznesenie o právnych predpisov v oblasti hypotekárnych úverov rizikovosti finančného v Španielsku. No a vypracovať návrh uznesenia. Presne, máte pred sebou text. Takže dávam slovo komukolvek, kto by sa chcel k tomu vyjadriť, k tomuto textu. Soledad. Len tak technicky je to technická téma. Ten, to obdobie na pozmenujúce návrhy je to teda do 21. júla, myslím, tá lehota. A neviem, či je možné to trochu predlžiť. Je to možné to trochu predlžiť? Takže harmonogram je následujúci. Lehota na pozmenujúce návrhy bola pôvodne 20. júla. To sa zmenilo 24. júla schválenie príde 17. septembra a možno potom oktobrová plenárka alebo nejaká z tých ďalších. Takže to ešte nie je možné teraz e, vedieť. Takže to, čo máte pred tebou, to je text, ktorý napísal sekretariát a môžete slobodne zasiať pozmenujúce návrhy k tomuto textu do 24. júla. Stačí vám to takto? Peter? Už len jednu vetu k tomu, čo uviedol môj kolega. Nerozumiem tomu, pretože je to ako vodný mlyn bez vody. Ak chceme robiť otázku na ústne zodpovedanie, tak by sme to mali spojiť s tou predchádzajúcou témou, ale my si myslíme, že najskôr by sme sa mali venovať otázke na ústne zodpovedanie na pléne a potom sa pokúsiť s ďalšími spolupôsobiacimi výbormi to vrátiť na tú správnu cestu, milé kolegyne a kolegovia. My sa tu vystavujeme riziku, že na plene budeme mať milú diskusiu, potom schválime uznesenie, ale tým pádom strčíme hlavu do piesku a ja nechcem postupovať takto. Ak my chceme niečo dosiahnuť v petičnom výbore, tak sa to dá len v spolupráci s odbornými výbormi, preto sme my povedali v politickej skupine, že najskôr otázka na ústne zodpovedanie, debata v pléne a potom po dohode e, s príslušnými odbornými výbormi sa rozhodne me, čo sa s tým bude dať urobiť, aby sa reálne v praxi niečo zmenilo. My vieme pekne diskutovať, ale chceme, aby z toho niečo vyplynulo, pretože ja mám iné politické zámery. Ďakujem. Mrs. Valina. Pani Valina. Nuž, to rovnako ako povedala Soledad, chcela by som požiadať o trochu viac času, aspoň do septembra, pretože 17. sa rozhoduje, no takže 24. júla, to je trochu natesno, takže prosím trošičku to natiahnuť. Mrs. Albiol. Pani Albiol. Ďakujem. Chcem len zdôrazniť dôležitosť toho, aby táto téma sa dostala na plenárku, aby bolo príslušné uznesenie a za GUE, Európsku lavicu, urobíme všetko, čo bude v našich sílach, aby toto uznesenie odzrkadľovalo e, to, na čo sa petiční, peti, petikár, petičkár sťažujú. Máme tu e, teda príslušné e, pravidlo. Myslím si, že tento text musí odzrkadlovať tú drámu, ktorá sa odohráva. Máme tu za posledných pár rokov milión a pol e, exekučných konaní, máme tu ľudí vysťahovaných z domov, častokrát sa potom ocitnú na ulici, ale naďalej musia splácať svoj dlh. Takže e, toto je veľmi dôležité to riešiť. Taktiež tu máme napríklad e, podvody, ktoré sa taktiež odohrali na týchto osobách, e, ktoré vďaka takýmto podvodom potom prišli o svoje obydlie. Takže taktiež zašleme príslušné pozmenujúce návrhy, ktoré potom toto odzrkadlia v texte. Pani Danuka. Yes, Ďakujem. Ja som bola prítomná na zasadaní výboru pre petície od teda už minule a táto téma Španielsko, o tom už sa hovorí dlho, ale my sme teraz zmenili názov tejto otázky, ale nerozumiem, máme tam potom úvodné ustanovenia A, B a C. Týka sa to len Španielska, alebo sa to týka aj všeobecnej situácie vo viacerých členských štátoch? Pretože aj u nás v mojom členskom štáte sa dejú podobné e, veci. A samozrejme, čo sa týka pozmeňujúceho návrhu, tak potrebujeme trochu viac času. Áno, cieľom je len Španielsko. Chcelo sa to len na Španielsko. No, zmenili sme názov. Pred pár minútami sme o tom hlasovali. Hlasovali sme o tomto, takže So we have changed it. Zmenili sme to. Predtým ten názov bol, predtým to bolo jasné, že to je Španielsko a teraz to hovorí EU, takže to nie je také jasné. Hovorí, spomína sa tam síce Španielsko, ale nie je to úplne evidentné, podľa mňa. Nuž, pokiaľ chcete, chceli ten názov zmeniť, tak ste to mali robiť pred hlasovaním, teraz neskoro. Nie, nejde mi o názov, ide mi o úvodné ustanovenia. Dobre, ale už sme hlasovali, pán Marias. Eh, eh, Ďakujem. Je tu tri veci. Takže ja si myslím, že sme hlasovali a dohodli sme sa na tom, že vypracovali uznesenie. Potom sme ale nemali ešte to záverečné hlasovanie. Takže máme tu skutočne vážnu situáciu v Španielsku a preto je takýto postup nesprávny. Mali sme sa, dohodli sme sa, že bude uznesenie a skutočne by sme sa mali snažiť vyvíjať úsilie, aby sme riešili tieto otázky, na ktoré sa ľudia stiažujú. Máme tam tisíce ľudí, ktorí sú v ťažkej situácii v súvislosti s hypotékami, ktorí sú potom e, vysťahovaní zo svojich domov to poprvé. Po druhé, vyzerá to tak, že tu máme e, v podstate taký seriózny základ. Musíme posielať pozmenujúce návrhy a potom, pokiaľ bude čas, tak to môžeme prediskutovať aj v plenárke. Po tretie, samozrejme sme hlasovali o tom názve. Máme pozmenujúci návrh, v ktorom stojí, hypotekárna legislatíva a riskantné e, finančné e, procesy v EÚ v prípade Španielska. Tak samozrejme, stiahuje sa to na Španielsko, ale máme tam teda úvodné ustanovenia a v tých sa hovorí in the EU, v EÚ. Takže sú problémy v Európskej únii, ale aj my, aj my v Grécku máme problémy s hypotékami. Viac než 700 eh, tisíc Grékov, ktorí si vzali hypotéky v švajčiarských frankoch, no a tí teraz majú naozaj veľký problém. Takže v tých úvodných ustanoveniach môžeme zakotviť aj ďalšie konkrétnejšie veci. Takže tu súhlasím s tu si kolegové s tým budú súhlasiť. Ide tu EÚ, hlavne o Španielsko, ale aj o krajiny ako, neviem, Lotyšsko, Litva možno. Takže potom by sme mali požiadať o uznesenie s hlasovaním na plenárke, pretože skutočne prišlo veľa takýchto žiadostí do nášho výboru. Ďakujeme, Rosa. Nuž, už prebehlo viacero diskusí ohľadom tých preferenčných opatrení, ohľadom toho, ako potom niektorí ľudia trpia, taktiež ohľadom opatrení zo strany španielskej vlády. Potom tam máme teda opatrenia na ochranu hypotečných dlžníkov. Nuž, už máme situáciu, ktorá je v EÚ, nie len v Španielsku. No a v novembri máme španielsku voľby. Pokiaľ sa toto v oktobri a novembri dostane na plenárku, a ja viem, ako to funguje v prípade takýchto tém, myslím si, že toto by mohlo vyzerať, ako keby sa náš výbor snažil ovplyvniť tie novembrové voľby v Španielsku. Takže prosím, dajme to na plenárku nejakú, čo bude ďalej od volie, takže po novembri. Tak, aby skutočne sme dosiahli to, čo nám ide. Ide nám o Ehm, o ochranu hypotečných dlžníkov a nie o nejaké politické opatrenia. No už teraz sa hlasí veľa kolegov. Prvá soleda a potom pani Valina opäť. No už, čo sa týka technické časy tej lehoty, tak napríklad 2. septembra bolo v poriadku. Nie do 17. potom by sme to mali hotové aby sme to zbytočne nenaťahovali, pretože Európsky parlament, my tu robíme politiku a my sa tu nesmieme klamať, pretože v podstate klameme občanov, pokiaľ by sme tvrdili, že nerobíme politiku. A toto je tiež politická téma. Môže to vplyvniť španielské voľby? Samozrejme, ale môže to taktiež e, e, ovplyvniť aj iné voľby, grécké voľby a pokiaľ o tom budeme hovoriť v septembri, tak ešte budeme spomínať na španielské voľby. Takže myslím si, že to nie je tak, ako tu zaznelo. Nemali by sme posúvať príliš túto diskusiu. No a mohli by sme nejak zakročiť, aby to potom neovplyvnilo uh, voľby. Teraz je uh, pri moci Ehm, teda ľudová strana v Španielsku, teda taká je tam situácia. No a je pravda, že sú aj iné krajiny, kde taktiež tam dochádza k zneužívaniu zo strany bank, ale chcem povedať jednu vec, samozrejme treba o tom diskutovať, treba to riadne analyzovať a hľadať riešenie a spravodlivosť, ale nestrácať smer Mohli by sme mať uznesenie a možno niečo objektívne, pretože Máme tu smernicu 93.13, ktorú e, španielská vláda jasne neimplementuje. Už im to povedal aj, neplnia to teda španielský úrad, už im to povedal aj Európsky súdny dvor. Je treba eliminovať tie v podstate negatívne doložky. Takže máme skutočne objektívny podklad. Toto je dôležité pre španielský, španielskú spoločnosť a myslím si, že by bolo nezodpovedné to posúvať len preto, že sa blížia voľby. Toto je nejaká téma, ktorá v podstate súvisí aj um, s voľbami alebo s politickými aktivitami, takže si myslím, že najhoršie, čo môžeme urobiť, bolo posúvať to. Dovolte mi prosím vyjasniť jeden bod a síce, že môžeme zmeniť lehotu na predkladanie pozmeňovacích návrhov na júl alebo na september akokoľvek, ale potom budete musieť chápať, že nebudeme mať príležitosť tento bod predniesť na plenárke pred Vianocami pretože sa to musí preložiť a aj všetko ostatné. Čiže toto bola prvá vec, ktorú som chcela vypichnúť. Po druhé, stále, a už som to spomenula pred chvíľkou, na základe pravidla číslo 128 konferencia predsedov môže v plnej miere rozhodnúť, či tento bod by sa mal posunúť do plenárky alebo nie. Takže neberte to ako isté a zaručené. Pokračujeme však v našej dobrej práci. Teraz pani Valina. Sí, bueno. Vamos a ver, yo tengo... Takže mne je jasné, že ten mandát, mandát, ktorý sme dostali od občanov, je politický. My sme tam, aby sme robili politiku. My nesme úradníci. Takže našou povinnosťou je brániť tých občanov ktorí nás sem zvolili, ktorých tu zastupujeme. A to je jedno, či prídu voľby v novembri, alebo v januári, alebo hocikedy. Naša povinnosť je taká, aká je. Dnes ráno Rosa si hovorila o politickej vôli pre ten jeden konkrétny prípad. Takže je treba, áno, mať politickú vôľu, rie- chcieť riešiť problémy občanov. No a čo sa týka vysťahovaní tak to sa odohráva predsa každý deň. Každý deň je tisíc, sú tisícky ľudí vysťahovaných a preto tie petície, potom tamto samozrejme všetko trvá nejaký čas a naši občania majú legitímne právo, či sa budú konať alebo voľby alebo nie, majú právo na to, aby sme ich obhajovali, aby každý, či už z EPP alebo zo sociálnych demokratov alebo odkiaľ nechce, aby plnil e, svoje e, povinnosti, aby rodiny s malými deťmi neostávali na ulici. A pokiaľ dochádza takýmto obrovským podvodom, ako dochádza v Španielsku, tak to je treba potrestať a je treba potom občanom vrátiť ich peniaze. Toto je hlavnou prioritou. Pokiaľ by sme boli úradníci, tak by sme tu nesedeli. Nie, my sme to, aby sme robili politiku. Yes, and the poli- Áno, a politické rozhodnutie, ktoré sme teraz prijali, sa týka otázky na ústne zodpovedanie a uznesenia, preto nerozumiem, prečo stále diskutujeme o tom, čo teraz máme urobiť. Čiže ide o to len, aby sme eh, schválili ten časový harmonogram a predniesli pozmaňovacie návrhy. Eh, bodka, nič ďalšie um, nemôžeme urobiť. A teraz mám sedem španielských rečníkov, ktorí sa prihlásili do diskusie. Je to prosím nevyhnutné, naozaj sa chceme tomuto venovať v tomto výbore počas času, ktorý máme k dispozícii. Ak chcete takto vynaložiť nás čas dobre, ale myslím si, že je to trošku trpké pre kolegov z iných krajín. Pani Telika Bras, budete pokračovať v tomto politickom dialogu? Myslel som si, že by som mohol niečo povedať k časovému harmonogramu. Dobre teda, tak to urobím. Ďakujem pekne. Takže toto je veľmi vážna téma, o ktorej tu hovoríme, ale Európsky parlament má určitý program a musí mať vlastný kalendár, harmonogram. Takže sa postavím proti tomu, čo povedala kolegyňa. Pokiaľ je to dôležitá téma, a táto je dôležitá, tá by malo, aby táto téma bola prosta nejakých e, politických manévrov. Musíme postupovať e, bez ohľadu na nejaké politické voľby. Postupujme vlastným rytmom a nevšímajme si e, nejaké okolnosti, ktoré v podstate nie sú u nás v parlamente. A viete čo? Toto bolo veľmi užitočné skutočne. Ďakujem vám, teraz pani Albion. Mohli by ste prispieť, prosím, tiež takouto užitočnou informáciou? No len stručne, taktiež chcem sa postaviť proti návrhu pani Estaras. Každý deň v Španielsku e, sú rodiny vyhadzované na ulicu, pretože nemôžu platiť hypotéku. A tieto rodiny nemôžu čakať. Sú to e, ľudia, ktorí boli oklamaní a prvé petície pochádzajú už z roku 2011, takže si myslím, že už sa nedá stále čakať. Pretože potom vyzeráme, že nás viac zaujímajú španielské voľby, než tí ľudia, ktorí boli vysťahovaní z domov alebo oklamaní a podvedení. Takže myslím si, že toto nechceme, nechceme takto vyzerať. Nemôžeme dopustiť, aby externé prvky ovplyvňovali našu internú prácu. My sme tu preto, aby sme pracovali, aby sme e, písali príslušné uznesenia a myslím si, že ten harmonogram, ktorý sa ide odsúhlasiť, nám umožní, aby táto diskusia už nepresiahla e, obdobie, obdobie Vianoc tohto roku. OK. Dobre, teda Soledad stále sa chcete k tomuto vrátiť? Tak len k tomu harmonogramu. A myslím si, že jasné. Mne by to nevadilo, pokiaľ to bude 24. júl alebo 1. E, september, septembrový týždeň, to je v poriadku. Ja len, aby to fungovalo, aby to bolo v poriadku, to je všetko. Rosa? Rosa, prosím. Jo. Chcem zopakovať, že to nie je náhoda, že máme tento návrh uznesenia, ktorý prišiel od vás a že prišiel takýmto spôsobom, pretože je to veľmi dôležitá téma pre španielskú vládu. A oni zaviedli mnohé e, konjunkturálne a štruktúrálne reformy, aby nedochádzalo k takýmto rôznym vysťahovaniam. Máme rôzne e, teda etické e, kódexy a tak ďalej. Sú to teda nové štandardy, nové pravidlá, ktoré teda vláda zaviedla. Ale to myslím si, že je, nám nejde iba o to, e, dať odpoveď tomu navrhovateľovi petície. Vy ste vedení nejakými politickými záujmami. Cecilia, to nie je náhoda, že práve teraz táto téma sa dostáva na stôl a potom prídu v novembri voľby. Myslím si, že nikto tu nemá úplne čisté ruky. Takže dobre, Máme tu rôzne témy, ale tu sa ventilujú všetky vaše záujmy. Vy ste vyjadrili váš názor, ja vyjadrujem môj. Myslím si, že vám nejde o záujmy tých vysťahovaných ľudí, ale skôr máte nejaké politické záujmy. V každom prípade, pokiaľ by to bolo také dôležité, to je naraz sa vám nepáči 24. júl, pretože začne leto, chcete to urobiť v septembri, ale pokiaľ by sme mysleli na občanov tak by sme to nepreviazali s voľbami. Ja si myslím, že december je predsa v poriadku. Vždy by to malo zapadať do, aj do španielského e, kalendára, pretože v podstate to nahrávame politickým hráčom a nie navrhovateľom petícií. OK, now that a teraz som uzavrela zoznam rečníkov, či tomu veríte alebo nie. Teraz mám dva rôzne návrhy. Buď sa budeme pridržať pôvodného časového harmonogramu, ktorý som uviedla, čiže lehotá na predkladanie pozmaňovacích návrhov 24. júla a schválenie v tomto výbore v septembri a na plenárke možno v oktobri, toto je verzia A a verzia B Lehota na predkladanie pozmaňovacích návrhov 10. septembra, po letnej prestávke hlasovanie v oktobri vo výbore a až na decembrovej plenárke diskusia. Čo by ste skôr uprednostnili A alebo B? Kto je za verziu A, prosím? Hlaste sa. Verzia A 24.7. A kto by bol za verziu B? Dobre teda, čiže EPP, ALDE, FTD, polovica e FTD, dobre teda. Počujte, prosím, ja teraz potrebujem zrátať zdvihnuté ruky. Prosím, venujte mi pozornosť. Myslím, že by sme mali hlasovať elektronicky, dámy a páni. OK. Option 1. Verzia A. Kto je za verziu A? Alebo proti verzii A? Hlasujte prosím za 24.7. alebo proti 24.7. Uzatváram, otváram hlasovanie, prepačte.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 Čiže sme sa rozhodli pre júl. Tak toto vyšlo. Pán Matu, prosím. Len jedna otázka. Ten, kto navrhol, aby sa hlasovanie presunulo na september, sa teraz rozhodol, že to predsa len sa udeje už v júli. Výbor pre petície. Je to správne alebo nie? Toto bol ten hýbateľ veci. There, there is, no you know, uh, that's what I'm saying. Welcome. Práve toto vravím, vítajte v realite. Um, veci sa tu hýbu veľmi rýchlo, niekedy dokonca rýchlejšie, než si dokážete predstaviť. Enrico, prosím. Just a small correction. Len malá oprava. Cecília pani predsedníčka. Povedali ste, že Alde nie Enrique Calvet, ktorý neakceptuje mandát hlasoval proti, pretože na to, aby som urobil svoju prácu lepšie, by som potreboval viac dní, takže nie Alde, ale Enrico. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 15, prezentácia Myslím, že teraz sa môžete uvoľniť a počúvať niekoho, kto odviedol veľmi dobrú prácu. A síce politické oddelenie C ide o schválenie bez dohody bez súhlasu. Teraz odovzdávam slovo Claire Fenton-Glynn ktorá je lektorkou na právnej škole King's College of London. Good afternoon. Uh, my name is Claire Fenton Glynn. Uh... Volám sa Claire Fenton Glynn a ako ste už uviedli, ja som profesorkou na právnej škole King's College of London. Ja som skončila štúdia na univerzite v Adelaide v eh, Austrálii a taktiež som študovala na Cambridgeskej univerzite. Predmetom môjho PHD štúdia bola téma adopcií v celej Európe a zaujímalo ma, aká je ochrana detí v členských štátoch. Výbor ma požiadal, aby som sa venovala problémom, ktoré sa objavili vo viacerých petíciách v súvislosti s narastajúcim počtom detí z európskych štátov, ktoré ehm, mm, boli adoptované v Spojenom kráľovstve. Tieto prípady sa objavili na verejnosti. V mnohých prípadoch sa táto adopcia deje bez súhlasu rodičov. A, ale dialo sa tak v najlepšom záujme dieťaťa. Máte k dispozícii moju prezentáciu, ktorá je veľmi detailná. Ja vám poskytnem krátky prehľad o systéme adopcií v Spojenom kráľovstve a vo Wales. Je dôležité povedať najskôr, že systém adopcií nie je možné oddeliť od systému ochrany detí v rámci britského práva. Máme tu tri princípy a síce dobre životné podmienky detí detí, čiže všetky aktivity um, v záujme dobrých životných podmienok dieťaťa sú absolútnou prioritou. Po druhé, postup bez omeškania. Vo všeobecnosti um, akékoľvek omeškanie v právnych e, postupoch by mohlo ohroziť e, dobré životné podmienky dieťaťa Pred e, tým, než adopcia môže podľa britského práva prebehnúť, treba splniť niekoľko podmienok. Po prvé, um, hranica um, únosnosti, čiže e, je potrebné vylúčiť, že dieťa zažije nejaké negatívne um, emocionálne situácie, Taktiež eh, je potrebné zabrániť tomu, aby dieťa eh, zažívalo emocionálne, sociálne alebo vývojové eh, negatívne situácie. Čiže toľko k našej definícii negatívnej situácie. Toto bolo defin- nebolo definované v legislatíve, ale takto to definovali súdy je potrebné to brať na zreteľ. Toto je taká zažitá e, definícia, ktorá sa bežne používa. Jeden z najväčších otázok, ktorá sa objavuje v, de- v adopciách týkajúcich sa petícií, e, je samotný postup adopcie. V roku 1989 bol vydaný právny akt týkajúci sa ochrany detí, tam je to upravené. E, súd by mal konať proaktívne. E, ak je opodstatnená obava v tom, že by dieťa mohlo v budúcnosti zažiť niektorú z uvedených negatívnych situácií, a v takejto situácii môže súd sa vystaviť riziku, e, že, um, ne, že nedodrží povedzme ten súhlas od rodičov, ale ochráni zároveň dieťa. Čiže tento systém je založený na vyváženosti pravdepodobnosti a faktov a síce um, ako boli vyhodnotené okolnosti v konkrétnom prípade, aby sa zabránilo budúcim negatívnym dopadom. Čiže súd sa musí najskôr pozrieť na to, aká je aktuálna situácia, alebo čo sa stalo v minulosti, na základe čoho potom um, súd príjme rozhodnutie, že môže postupovať týmto spôsobom, lebo zabraňuje budúcim škodám pre dieťa súdy zistili, že tieto definície sú e, založené na veľkej e, pravdepodobnosti, ktorú nie je možné ignorovať. Ak e, sa urobí tento test hranice negatívnych dopadov, tak vám teraz vysvetlím ďalšie detaily. Čiže v Británii môže rodič súhlasiť s adopciou alebo aj nemusí. Um, a súd e, môže postupovať pri odobratí dieťaťa bez e, súhlasu, ak sú splnené ustanovenia článku paragrafu 52 E, zákona z roku 2002 o adoptovaní detí. No a keď súd dospeje k záveru, že je v najlepšom záujme dieťaťa, e, aby bolo adoptované, tak bude postupovať aj bez súhlasu, e, tak pristúpi k odňatiu a k adopcii aj bez súhlasu rodičov. A legislatíva zahrania celý súbor faktov, ktoré pri adopcii treba zohľadniť, napríklad posúdenie blahobytu dieťaťa počas celého života, vrátanie toho, aké bude mať dôsledky pre dieťa opustenie rodiny, kde sa narodilo. Otázka e, prerušenia alebo udržania e, vzťahov s pôvodnou rodinou Takže e, keď sa pristupuje k e, adopcii bez e, súhlasu, tak samozrejme to musí byť vždy v najlepšom záujme dieťaťa a musí to byť proporcionálne vzhľadom na potreby a práva dieťaťa. Otázka príkazu na adopciu v Európskej únii bez súhlasu e, rodičov, tam je niekoľko e, kategórií, ktoré sa môžu prekrývať e, a niekto, mnoho štátov má dve alebo viac takýchto kategórií vo svojich právnych systémoch. Jedna z tých kategórií je opustenie dieťaťa, Cyprus, Taliansko, alebo to, že rodičia nekontaktujú dieťa a tie úrady to musia overiť. Mm, súhlas rodičov nie je požadovaný vzhľadom e, v prípadoch e, nevhodného správania sa e, rodičov alebo v prípade zanedbávania, zlého zaobchádzania s deťmi a podobne zo strany rodičov. A napokon tá, tá posledná kategória tam platí aj anglické právo, tam, kde rodičia odmietli súhlas neoprávnene alebo tam, kde je to v najlepšom záujme dieťaťa. Tieto dôvody sú v súlade s dohovorom OSN o právach dieťaťa a tie musia byť samozrejme vždy posudzované na prvom mieste. Sú mechanizmy, e, na adopciu bez súhlasu rodičov v celej Európskej únie a rôznia sa ale 30, eh, do 30, 31. marcu 2014 bolo eh, adoptovaných 5050 detí v spojenom eh, v Anglicku a Velze, ktoré boli v, teda v starostlivosti štátu. 96 týchto adopcií bolo bez súhlasu rodičov, takže v Anglicku je ten počet veľmi vysoký a za najvyšší, ale v posledných šiestich mesiacoch nastal pokles, výrazný pokles počtu adopcií v nadväznosti na rozhodnutie súdu z roku 2013, eh, keď eh, sa súd vyslovil veľmi kriticky k práci miestnych úradov v Anglicku a poukázal na veľké nedostatky v procese vydávania alebo v procese e, e, adopcie bez súhlasu rodičov, takže teraz e, sa skutočne veľmi dôkladne skúma rozhodnutie miestnych úradov, tak aby sa dokázalo, že adopcia je absolútne nevyhnutná v najlepšom záujme dieťaťa, pokiaľ ide o adopciu bez súhlasu rodičov. Veľa sa hovorilo o cieľoch adopcie, mm, tak ako si ich stanovilo Spojené kráľovstvo prostredníctvom e, verejných úradov e, v roku 2002 e, v nadväznosti na ten zákon z roku 2000, ten cieľ bol 40 až 50 Potom do roku 2005 sa to zlepšilo na 38 ale eh, v roku, eh, od roku 2006 eh, teda v roku 2006 neboli žiadne ciele, v roku 2012 premiér oznámil, že sa opäť bude vyviať väčšia iniciatíva v oblasti adopcií a treba zabezpečiť E, aby, aby tie adoptované deti skutočne našli e, e, dom, domy na permanentnej báze. Ide hlavne o to, aby sa zabezpečilo, že skutočne sa budú adoptovať len deti, pri ktorých sa zistí, že nemôžu žiť u svojich rodičov, rodičov a že adopcia je pre ne dobrá. A tam sa musí uplatňovať aj princíp bezodkladnosti, lebo je to v najlepšom záujme dieťaťa. Na konci správy uvádzam e, odporúčania pre Európsku úniu a vládu Spojeného kráľovstva. z hlavných, jedno z hlavných odporúčaní pre Európsku úniu sa týka spolupráce členských štátov a najmä e, pre e, prípady cezhraničnej adopcie. To zahrňa poskytovanie informácií pre vlády a ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti, aby bol lepšie chápaný ten systém, ktorý v jednotlivých krajinách existuje. Treba posilniť povinnosť informovať tam, kde vlády nie sú dostatočne informované o tom, že e, ich štátni príslušníci napríklad boli predmetom adopcie a to treba samozrejme zabezpečiť aj v prípade Spojeného kráľovstva. Myslím, že e, medzi členskými štátmi existuje vzájomné pochopenie, pokiaľ ide o rôzne mechanizmy adopcie detí. E, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, ja odporúčam, aby rodiny naďalej dostávali potrebnú pomoc, aby sa adopcia využívala ako e, krajné riešenie vtedy, keď dieťa skutočne potrebuje alternatívnu starostlivosť treba klásť väčší dôraz aj na kvalitu štátnej starostlivosti o deti. V súčasnosti e, vidíme práve e, veľké nedostatky e, v tejto oblasti starostlivosti o deti. Takisto treba zohľadniť kultúrny a jazykový kontext, z ktorého deti pochádzajú. To sa musí zohľadniť pri každej adopcii. Ďakujem vám. Ďakujem vám za toto veľmi e, obsiahle poinformovanie. Je to vynikajúca štúdia, veľmi užitočná nielen pre tento výbor pre petície, ale pre e, celý parlament, kde teraz krok za krokom riešime toto, túto nesmiernu, nesmierne e, komplikovanú a citlivú tému adopcie detí v Spojenom kráľovstve, ale takisto aj inde v Európe. Ďakujem vám, e, pani Fenton Blin, za tieto informácie a komplexný prístup k celej tematike. Teraz Patricia de Luca z komisie dostane slovo aby zareagovala na to, čo sme si vypočuli. Ďakujem, pani predsedajúca. Komisia chce poďakovať pani doktorke za túto štúdiu, ktorá bude veľmi užitočná pre nás a skutočne adopcia bez súhlasu rodičov nie je zakázaná dohovorom s OSN o právach dieťaťa a usmerneniami OSN pre alternatívnu starostlivosť o detí, treba pamätať na to, že neexistuje ani európska legislatíva o adopcii. E, to znamená, e, adopcia je upravená vnútroštátnymi právnymi predpismi a niektorými medzinárodnými dohovormi, najmä dohovorom o adopcii medzi krajinami a e, o dohovor Rady e, e, Európy o adopciách. Treba teda zohľadniť to, že právomoci Európskej únie zasiahnuť v konkrétnych prípadoch nie sú vlastne Ehm, vlastne neexistujú. Komisia môže zasiahnuť len vtedy, keď sú totiž porušené e, európske zákony a v tomto prípade to tak nemôže byť. Um, to znamená napríklad únosy e, detí jedným z rodičov, e, poručníctvo, právo na navštevovanie detí a podobne. To možno riešiť len v medzi e, štátnych e, cezhraničných situáciách, keď sú do toho zapojené dva alebo viacero členských štátoch, štáty. A e, v minulosti sa už tento petičný výbor zaoberal prípadmi detí rôznych národností, ale aj napriek e, tomuto neboli cezhraničné prípady, pretože dieťa narodené e, v jednom členskom štáte, má obvyklé bydlisko v druhom členskom štáte, e, tak v takomto prípade, ak je to tak, dieťa je považované za e, občana tohto štátu, kde má obvyklé bydlisko. Takže v nariadení Brusel 2 nie je v podstate žiadne pravidlo ohľadom poručníctva alebo právo navštevovať dieťa a podobne. To všetko je v kompetencii tých sociálnych úradov e, príslušného štátu. Toto neupravuje Európa a nariadenie vylúčuje explicitne adopciu z rozsahu pôsobnosti zo svojho rozsahu pôsobnosti. Taká je teraz situácia. Možno viete, že teraz e, revidujeme e, tú, to nariadenie 2, Brusel 2a a hodnotíme to, ako to funguje a možnosti zmien a doplnení. Toto samozrejme znamená, že všetko, čo, čo ste e, tu e, spracovali, o čom hovoríte, pre nás veľmi e, užitočné. Nuž, toto je e, veľmi pekný príklad medzi inštitucionálnej spolupráce a takisto aj príspevku akademického sveta v Európe. Takže myslím, že toto môže byť veľmi prínosné. No a aby ste mali samozrejme e, námet na úvahy, tak e, začneme pripravovať e, misiu e, na zistenie aktuálnej situácie v Spojenom kráľovstve v druhej polovici tohto roka. Takže myslím si, že aj táto téma prišla pomerne včas. A teraz otváram priestor pre pripomienky poslancov. Pani Tanoka. Áno. No práve včera som dostala list od eh, jedného estonského páru, ktorý žije, pracuje v Škótsku a ich trojmesačné dieťa malo teploty, vysoké teploty, e, zobrali ho do nemocnice a lekári predpokladali, že e, E, predpokladali, že tie, e, že, to, že tie horúčky boli spôsobené pádom toho dieťaťa, rodičia to samozrejme popierali, ale oni to, tí lekári to začali považovať za dostatočný dôvod na to, aby sa začal, aby sa spustil proces vlastne odobratia dieťaťa e, z dôvodu zanedbania povinnej starostlivosti. Toto je len taký príklad toho v nadväznosti na to, čo ste povedali. Ja neviem, či to nájdem v tomto písomnom materiáli, ktorý mám pred, seba, pred sebou Pani Fenton Lin hovorila o tom. Takže to je práve ten prípad zanedbanej starostlivosti. E, tí rodičia povedali, že e, že tá situácia bola e, veľmi náročná aj pre nich, bol to tak trocha šokové, možno tam bola jazyková bariéra, že nehovorili po anglicky veľmi dobre. A rodičia nesúhlasili s tým, že to dieťa spadlo a lekári si mysleli, že skutočne ten dôvod z toho, že to dieťa bolo chore, bol ten, že dieťa spadlo a e, jednoducho padlo rozhodnutie zavolať sociálnu službu a odobrať dieťa rodičom. Toto je ten posledný prípad, e, ktorý som dostal, ale lotišské, litovské rodiny, a iné rodiny z východnej Európy, ktoré pracujú v Spojenom kráľovstve, sa e, ocitli v podobnej situácii. My chápeme, že sú legislatívne problémy, už sme o tom toľkokrát hovorili a chápem, že e, e, aj e, zástupkynia komisie má dôvod na to, čo hovorí. Van den Glien, pani Van den Glien prišla s odporúčaniami, ktoré ani nie sú, priznám sa, veľmi revolučné vy ste vedec, nie politik. Ale my ako politici musíme konať, musíme niečo urobiť a domnievam sa, že prvý a najväčší problém je e, práve e, adopcia bez e, súhlasu rodičov, ktorý, ktorá existuje, je zakotvená v legislatíve Spojeného kráľovstva a toto treba nejakým spôsobom napadnúť, spochybniť aj v spolupráci s, e, napríklad s miestnymi politikmi a podobne. Ďakujem. E, Curtain Darling, ďakujem. Pani predsedajúca, ja chcem v prvom rade poďakovať pani profesorke Fenton Glynn. Štúdia je veľmi užitočná. Vieme predsa všetci, aké e, emocionálne náročné bolo vypočutie si petícií a čítanie, čítanie si petícií, ktoré predložili rôzni rodičia, ktorí prišli do tohto výboru pre petície. Podľa štúdií je, e, táto štúdia nám ukazuje teda ten právny aj praktický rámec, v ktorom sa nachádzame. Je to veľmi užitočné a určite bude aj veľmi užitočná e, tá nadvezujúca misia do Spojeného kráľovstva. Politici majú zodpovednosť e, za to, aby neboli príliš radikálni v ochrane detí. Na jednej strane máme samozrejme e, zodpovednosť za ochranu detí, ale treba zabezpečiť aj rovnováhu, efektívnu rovnováhu tohto systému na ochranu detí. A jeden z tých kľúčových prvkov, o ktorom ste hovorili, je ten, že adopcia bez súhlasu rodičov je vlastne niečo, čo existuje v každom, vo všetky, v právnych systémoch všetkých e, členských štátov, ale v niektorých sa využíva podstatne menej. Je to tam ako právna alternatíva. Treba sa nám, treba, treba sa nám teda pozrieť na to, ako práve funguje tá rovnováha systému. To, to, to bude mať za cieľ aj misia do Spojeného kráľovstva ja nebudem mať možnosť zúčastniť sa tej misie a to je v poriadku. Ja si myslím, že budem musieť, že je na mieste, aby sme si vypočuli skúsenosti tých ostatných poslancov, ktorí tam pôjdu, a ktorí budú interagovať so všetkými zainteresovanými stranami, stranami v Spojenom kráľovstve, v Anglicku a s úradmi. Bolo by o takisto zaujímavé pozrieť sa v rámci tejto misie, aký tlak sa vyvíja na tie sociálne e, na tie úrady sociálnej starostlivosti, e, napríklad v zmysle e, rozpočtových škrtov, ako to ovplyvňuje ochranu detí. A mali by sme teda zistiť, čo sa deje v tomto smere a takisto by, sa, by sme sa mali pozrieť na právnu situáciu v nadväznosti na tie najnovšie rozhodnutia súdu ehm, v rámci britskej legislatívy, tak aby sme zabezpečili potrebnú rovnováhu. No a na európskej úrovni je kľúčové eh, preskúmať, eh, prehodnotiť nariadenie Brusel 2. Nielen táto štúdia, ale aj eh, výsledky tej misie do Spojeného kráľovstva by mali vyústiť v odpoveď toho, či existuje skutočne e, e, tá cezhraničná dimenzia adopcie, e, lebo hoci je adopcia z toho Bruselu 2 vylúčená, predsa len je súčasťou právneho rámca, ktorého sa Brusel 2 týka. Takže možno nejaký, nejaké usmernenia pre um, osvedčenú prax by boli užitočné, aby, aby bolo jasné, um, aké pravidlá sa uplatňujú. Toto je skutočne veľmi emocionálne náročné, náročná téma. Vždy, keď je rodičom odobraté dieťa, je to veľmi ťažké a treba zabezpečiť, že sa to skutočne deje uh, len v odôvodnených prípadoch v záujme dieťaťa a žiadny systém nie je úplne dokonalý a bezchybný, ale musíme sa maximálne snažiť o to, aby e, ten systém čo najlepšie fungoval. Ja by som však e, vyzvala na to, a hovorím to ako britská poslankyňa, e, že aby sme skutočne E, veľmi obozredne posudzovali niektoré z tých vyhlásení ohľadom e, miestnych sociálnych úradov v Spojenom kráľovstve v zmysle, že sa zameriavajú na adopcie určitých detí z určitých, e, určitých krajín, národností a podobne. Nemyslím si, že by to bola pravda. Prosím teda zohľadnite aj istý predsudok proti Britom, ktorý sa vytvoril a a ide hlavne o to, aby sme sa čo najviac naučili, aby sme z toho vyvodili e, tie potrebné e, závery, prečo sa vlastne veci dejú tak, ako sa e, dejú. To znamená, Európsky parlament by to mal vnímať ako príležitosť oboznámiť sa so situáciou nielen v jednom členskom štáte, ale v Únii ako v celku a ja e, sa osobne teraz cítim oveľa lepšie, e, než na konci e, toho zasadnutia výboru pre petície, kde boli prítomní rodičia, pretože vtedy som skutočne potrebovala stiahnuť sa do ústrania a tak povediac rozdýchať to. Takže teraz už sa cítim oveľa lepšie, že sa v tom smere niečo robí. Ďakujem. Ja myslím, že to, čo ste práve teraz povedali, bolo presne to isté, čo sme e, cítili vtedy aj my. Bolo to veľmi emocionálne vypeté. E, prosím teraz. Pani, pani Ďakujem. Skutočne toto je veľmi hlbková správa, veľmi jasná. Ďakujem všetkým za tie odporúčania, pretože tie skutočne zapadajú do niektorých našich inštinktov, ale teraz sú výsledkami štúdie, takže nám ukazujú ten správny smer. Toto je veľmi vážna, obsiahla téma. Ja ako mediátorka pre E, otázky práv detí v Európskom parlamente. Považujem túto tému za dôležitú. Zažila som veľmi emotívne prípady rodičov, ale aj starých rodičov, ktorí sa cítili, že ich práva boli porušené pri, teda v súvislosti s adopciami. No a Spojené kráľovstvo tento mechanizmus využíva viac než akýkoľvek iný členský štát, to je jasné. Ďalej, čo sú teda, e, čo sa týka e, rozsudkov súdu Mm, o ktorom ste, alebo rozsudku, o ktorom ste hovorili. Mohli by ste nám poskytnúť nejaké konkrétne detaily, prípadne čísla? Stručne, niektorí sme sa zúčastili v schôdze v Spojenom kráľovstve e, na slovenskej ambasáde. Tak je dôležitá odvolávka v rámci správy. A e, britský právny systém je veľmi otvorení a tí, ktorí tam hovorili o tom tejto schôdzi, boli veľmi citliví voči skúsenostiam e, o ľudí z e, iných členských štátov v rámci teda britského systému. No a máme napríklad túto článok 15, tam to vidíte, lepšie využívanie, ďalej tam článok 56 naradenia Brusel 2. A taktiež mám dojem, že tak ako niektoré veľvyslanectvá niektoré sa v Spojenom kráľstve. teraz lepšie sa starajú o svojich občanov, lepšie im pomáhajú. Sú tam teda prípade, že boli odobraté deti z rodiny a ponúknuté na adopciu. A skôr, e, čím skôr sa zasiahne v takýchto prípadoch, tým lepšie. Samozrejme sú tam určité rozdiely aj v rozhodnutiach súdu. To samozrejme prináša určité problémy. No a Eh, myslím si najdôležitejšie je, čo je eh, najlepším zájmom dieťaťa. To tiež tento pojem nie je úplne jasne definovaný, takže v podstate je možno ho do určitej miery slobodne vykladať. Intuitívne v podstate chápeme, o čo ide, ale správneho hľadiska tam je treba o tom ešte diskutovať. Už hovorila som o tom, aké sú v podstate, aké má možnosti tá krajina aké, aké sú možnosti, keď nejaká tá rodina s deťmi má problémy. Podporiť tú rodinu, možno je treba sa pozrieť na to, ako sa e, ako tá situácia vyzerá v prípade všetkých členských štátov. Ďalej sú prípady, kedy tá rodina e, v podstate sa rozpadne alebo nemôžete podporiť. E, je lepšie pre dieťa mu vyhľadať nejakú dlhodobú opatrovnícku starostlivosť alebo ho rovno dať adoptovať. Pretože u nás momentálne v svojom kráľstve riešime dôsledky takýchto krokov. Máme tu teda potenciálne e, nutené adopcie. A týmto je treba čeliť. Takže je to veľmi citlivá e, problematika. Len to, čo môžeme robiť my, komisia si taktiež vypočula veľmi ťažké príbehy. Bohužiaľ, pokiaľ v prvom kráľovstve dieťa bolo ponúknuté na adopciu, tak je pre nás veľmi ťažké dosiahnuť, aby sa vrátilo do svojej rodiny. Je to smutné, ale to pravda. Ja teraz mám momentálne prípad starých rodičov, máte tam dvoch chlapcov a pokiaľ ten príbeh poznáte, tak ste veľmi smutní nad tým výsledokom. Ale bohužiaľ nemám právo ani žiadne kompetenciu právne zasahovať do takýchto situácií rozhodne potrebujem, aby ďalší kolegovia sa ku mne pripojili, aby sme diskutovali tomto na plenárke naprieč teda členskými štátmi, aby sme viac hovorili o otázkach ochrany detí, čo sa deje v našich členských štátoch. Máme tu e, systémy sociálnej opatery. Aká je štruktúra týchto systémov? Je treba sa na to pozrieť vo všetkých členských štátoch, tak aby sme zaručili kontinuitu. Taktiež musíme uznať, že niektoré členské štáty, a máme aj ich zoznam, mm, mali určité problémy v Spojenom kráľovstve. Ale pokiaľ sa dieťa narodí v Spojenom kráľovstve, tak je britským občanom a tým pádom spadá pod e, tie systémy starostlivosti v Spojenom kráľovstve. No a určite som mnou britskí kolegovia, e, kolegovia budú súhlasiť, ten systém je nedokonalý, to už sa e, teda konštatovalo a bohužiaľ je hrozné si uvedomiť, že možno nejaké dieťa stalo v zlých e, podmienkach, pretože sme nezasiahli. Potrebujeme nejaký šalamúnsky rozsudok a nie, často, často to nie je možné. Samozrejme, potrebujeme systém, ktorý riadne funguje, ale vždy treba rozhodnúť, či tam je to právo alebo nie. Takže som veľmi rada, že sme vytvorili pracovnú skupinu pre otázky ochrany detí a dúfam, že budeme spolu dobre pracovať my sme si prelistovali vašu správu, ktorá určite poskytuje dobrý právny základ pre našu ďalšiu prácu. Dúfam, že komisia e, si uvedomí naše pripomienky k článku 15, pretože právnici v Slovnom kráľovstve často hovoria, že tam v tejto súvislosti je určitý problém. Ďalej tu máme článok 56, ktorý taktiež je treba ešte e, zrevidovať, tak aby bol jasnejší. A samozrejme všetky naše veľvyslanectvá hrá dôležitú úlohu. Pani predsednička, vy tu vo výbore pety sa musíte venovať každej jednotlivej petícii a ja vám prajem veľa šťastia, pretože ľudia sem prídu a vylievajú si tu srdce a my možno im nemôžeme dať tú odpoveď, ktorú potrebujú. Ale títo navrťovali petície, oni v podstate upozornili na veľmi vážnu otázku a dúfame, že v budúcnosti minulosť už nezmeníme, ale pozrieme sa do budúcnosti a dúfajme, že na základe týchto odporúčaní a na základe príspevkov ďalších kolegov nebudeme zabúdať, že musíme zastúpať občanov, ale hlavne deti, ktoré tu s nami teraz nie sú. Ďakujeme za túto hĺbkovú analýzu situácie a taktiež za to, čo ste povedali, že my tu nemôžeme nikomu dávať nejaké falošné nádeje. My tu nie sme žiadni sudcovia, nie sme tu na súde, my zastupujeme európskych občanov a snažíme sa tu nájsť nejaké mimosúdne prostriedky pre tieto veľmi citlivé otázky. A to samozrejme je možné. Máme na jeseň naplánované rôzne aktivity, veľmi širokú škálu, taktiež spolupráci s výborom Júri, spoločné vypočutie pred zrevidovaním nariadenia Brusel 2. Máme pracovné skupiny, taktiež máme konkrétne misie do terénu. A taktiež, pani McGuinness, veľmi radi spolupracujeme konkrétne s vami. Pracovná skupina, ešte neviem, kto, bude, kto buduje členmi, ale bude tam za každú politickú skupinu jeden člen. Oni si potom všetci zvolia aj predsedni, predsedov, predsedničku a samozrejme aj vás pozývam do tejto skupiny. Ďakujem teraz pán Marias. Nuž, ja by som rád pogratuloval uh, doktorke Claire Fenton Glynn za skvelo vedenú prácu. Ďakujeme za túto prezentáciu. A adopcie bez súhlasu, to spadá do oblasti rodinného práva. Uh, a teoreticky, keď si to tak premyslíte, tak môžete povedať, že v podstate to nemá čo robiť s Európskou úniou ani s jej fungovaním. A preto to nemá čo robiť ani s výborom pety. Nuž, to skutočnosť, že my máme nariadenie, nariadenie Brusel 2, ktoré teraz bude revidované, toto dokazuje, že tu je aj určitý rozmer, ktorý spadá pod európske právo. Máme tu teda takú situáciu, že vždy súd musí rozhodnúť, akým spôsobom sa budú uznávať rozhodnutia v jednotlivých členských štátoch. No a z tých vypočutí, ktoré sa e, konali a zo štúdií, ktoré bolo, boli zadané, to vyzerá, že v Spojenom kráľovstve a aj v Nemecku je určitý konkrétny problém, v prípade teda týchto adopcií bez súhlasu. Videli ste také prípady, že ľudia sem prišli, hovorili o Jugendamt a o ďalších prípadoch v Spojenom kráľovstve. No otázka je, je to teda, spada to do domácich kompetencií, týka sa to v Nemecku len nemeckých občanov, pokiaľ by to tak bolo, pokiaľ to nebolo, tak rozhodne by sa to netýkalo len nemeckých občanov. Druhá vec, že je mnoho takýchto e, navrhovateľov petícií, ktorí podali mnohé teraz ťažnosti. Sú to prípady, kedy jeden z tých rodičov alebo obaja rodičia nie sú občanmi tej krajiny, v ktorej sa ten prípad odohráva, napríklad Nemecka alebo v Spojenom kráľovstve, ale sú občanmi nejakého ďalšieho členského štátu. Takže otázka je, či tie postupy zo strany administratívy v Spojenom kráľovstve alebo v Nemecku, či sa stávajú takýmto rodičom ináč než vlastným občanom, alebo nie. No a mohli by sa tam uplatňovať za rôzne kritéria v takýchto prípadoch. Máme nejakú administratívnu prax, ktorú implementujú eh, služby eh, sociálnej podpory E, ktorá je možno diskriminačná voči občanom iných členských štátov EÚ než toho domáceho. Pokiaľ by to tak bolo, tak rozhodne e, tu hovoríme o uplatňovaní európskeho práva, pretože toto je v podstate porušenie princípu európskeho občanstva, pretože občan akéhokoľvek členského štátu je vždy občanom Európskej únie. A musí sa s ním teraz obchádzať rovnakým spôsobom než domácimi. Takže EÚ by mala do, tohoto, do tohto zasiahnuť. Komisia e, musí prešetriť všetko porušovanie európskeho práva a potom musí teraz započať konanie voči tomu porušujúcemu členskému štátu. No a kolegyňa povedala, že dvaja je spoluobčania, mali teda dieťa, ktoré malo ísť do nemocnice, boli teda Lotyši. A otázka je, zaobchádzal sa s nimi určitým spôsobom preto, že boli Lotyši, ale pokiaľ boli napríklad Škoti alebo Angličania, tak bolo by to zaobchádzanie rovnaké? Takže myslím si, že na prvý pohľad, samozrejme, treba to lepšie preskúmať, a pôjdeme do Spaného kráľovstva na návštevu, takže uvidíme to tam zblízka, ale otázka je, je tu diskriminácia alebo nie? Môžete povedať, prečo by niekto chcel niekoho diskriminovať, veď aký by k tomu mal mať podnet. No a keď sa pozrieme tú správu, ktorú ste tu kolo, pošli kolovať, na strane 22 sa hovorí, že môžu existovať dôvody pre diskrimináciu. Hovorí sa tam, o pani Fenton Glynn hovorí vo svojej správe, Takže miestne orgány a vláda v podstate e, spôsobili, že radikálne narastol počet adopcií v Anglicku. Takže je to trend, je to tendencia. Takéto adopcie narastajú. A na strane 23 tam sa skúmajú možné podnety alebo stimuly, ktoré využívajú miestne orgány preto, aby sa navýšil počet adopcií. Takže možno to nejaká stratégia jednotlivého členského štátu, aby získali nejaké bonusové body pre miestne orgány, alebo aby teda tí zamestnanci miestnych orgánov dostali nejaké bonusy, pretože sa im podarí umiestniť viacej detí do nových rodín. No a pokiaľ tie adopcie sa týkajú občanov z členských štátov, tak možno tie bonusové body nedostanú. Takže rozhodne komisia by mala do toho zasiahnuť. Taktiež sme hovorili o Jugendamte a povedali nám, že do toho EÚ nič nie je, ale je. Je v prípade, že tam dochádza k diskriminácii občanov z iných členských štátov. A taktiež deti to je dôležité, tie deti taktiež sú občanmi EÚ. Možno ešte nemajú ani 18 rokov, ale sú chránení sú európskymi občanmi. Takže to spadá do pravomoci Európskej únie. Ďalšia strana, 25, 26, tam sa hovorí o jednotlivých prípadoch. Určité členské štáty sa stiažujú, Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko a tak ďalej. Takže otázka je, to, že to v podstate spadá do právomoci Európskej únie a my ako výbor pre petície máme právomoci, aby sme zasiahli. Netýka sa to teda len rodinného práva a otázok, ktoré treba riešiť. Táto je bolo príliš ťažké, ale je tu konkrétnu administratívnu prask, prax, ktorá môže viesť k diskriminácii. Sú to skutočne dôležité otázky pre občanov a som rád, že som sa rozhodli vytvoriť pracovnú skupinu Takže pôjdeme do Spaného kráľstva na návštevu, pozrieme sa, ako to tam vyzerá. Teraz e, musíme, teda vieme presne, čo sa máme pozrieť, uvidíme to tam z iného uhla pohľadu a musíme zistiť, prečo britské a nemecké orgány takýmto spôsobom postupujú v otázkach adopcie. Prečo to robia? Čo ich motivuje? Čo chcú utajiť? Máme mnoho sťažností ktoré pochádzajú od občanov, ktorí nemajú ani britské, ani nemecké občanstvo. Ďakujem za skvelú prácu, ktorú odvádzate. Ja som sa na správu len rýchlo pozrel, ale prečítam si ju poriadne a potom teraz sa budem môcť vyjadrovať aj detálnejšie. Takže veľmi zaujímavá téma. Pani Martinez, pod predsedničkou Európskeho parlamentu, som si istý, že dokáže zasiahnuť, hradu dôležitú úlohu. No a my, ako výbor pre petície, môžeme túto veľmi vážnu problematiku taktiež ovplyvniť a riešiť. Je to dôležité v rámci EU, ako som povedala. Ďakujem, Soleda teraz. No, že budem hovoriť stručnejšie, pretože súhlasím aj s predrečníkmi v mnohých veciach a chcem povedať, že si myslím, že toto bola skvelá práca, skutočne dôležitá téma, eh, inteligentným a zodpovedným spôsobom ste to spracovali a určite to prinesie plody podobe rôznych opatrení a taktiež tej pracovnej skupiny, ktoré sme vytvorili. No a jasné, ako to bolo povedané, že sa týka viacerých členských štátov, ale rôznym spôsobom. A v podstate sa tu ukazuje, že ten rozdiel je veľmi výrazný. Máme tu taktiež ten výklad záujmov mladistvých alebo maloletých osôb. Možno tá diskriminácia, o ktorej hovoril kolega Marias, možno tam je odlišný prístup k občanom iných krajín než tej vlastnej. Ale teraz, čo týka toho výkladu, tej definície záujmu detí, najlepšie záujem detí, to, ten môže byť odlišný v každom členskom štáte. Taktiež boli uvedené určité aspekty, ktoré by sa mali analyzať, aké, analyzovať, aké sociálne politiky v podstate napomáhajú zájmom dieťaťa, ako to vyzerá v rôznych členských štátoch. Pretože často tu máme rôzne zraniteľné komunity a tam je situácia ešte trochu iná. No a čo týka toho výkladu, tu definície zájmu dieťaťa, je treba, aby sa na to pozerali experti v oblasti psychológie a v rámci pre svoje skupiny by nám tento pojem potom mal byť jasný, mal by nám ho objasniť, pretože sa môže vykladať veľmi širokým spôsobom. No a na záver je veľmi teda toto dobrý základ pre ďalšiu prácu, takže rozumne treba sa toho chopiť, Máme tam teda veľa materiálu, ktorý môžeme pracovať. A čo sa týka dohovoru o právach dieťaťa, tak e, ten je ratifikovaný väčšinou členských štátov, takže rozhodne tu máme dobrý rámec. A to je asi všetko. Teda pozbudzujem vám, aby sme naďalej dobre pracovali. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Ja by som sa rád poďakoval pani Senton Glyn, pretože v petičnom výbore stále naražame na problém, že sa konfrontujeme s mimoriadne zložitými otázkami, kedy by sme potrebovali asi poradu s desiatimi právnikmi a vaša štúdia nám mnohé vysvetlila je um, zaujímavým nástrojom pre nás do budúcnosti, aby sme rozumeli samotnému systému. Um, moji predrečníci už spomenuli mnohé fakty. Určite by sme mali diskutovať o právach detí. Dúfam, že v e, parlamente budeme môcť čoskoro diskutovať aj o otázke na ústne zodpovedanie. Rád by som si však niektoré body ešte vyjasnil. Ja priznávam, že mám obvykle nedobrý pocit, ak ide o adopciu bez súhlasu rodičov, pretože je to krok, ktorý sa už nedá zvrátiť. Dostávame aj petície, vy sami ste uviedli, že v štúdii je to uvedené, že hlavným Dôvodom adopcie je zneužívanie alebo zanedbanie starostlivosti. Práve zanedbanie starostlivosti je dlhodobým procesom. Môže sa však stať, že aj rodičia majú určitú zmenenú perspektívu, majú napríklad životnú krízu po dvoch alebo troch rokoch, sa však situácia zmení a aj ak rodičia um, nesúhlasia, respektíve nevyjadrili súhlas s adopciou, tak uh, um, sa môže situácia zvrátiť. Moja otázka potom znie, nebolo by potom v takomto prípade lepšie dať deti najskôr len do starostlivosti, aby sa zabránilo adopcii bez súhlasu rodičov. Samozrejme, že existujú aj prípady, kedy nie je možné zistiť miesto pobytu rodičov. V tom prípade by som súhlasil, to je výnimka, ale vždy mám taký zvláštny pocit v bruchu. Druhá otázka. Prečo sa tam nezohľadňujú veľké rodiny? Vo viacerých petíciách boli e, uvedení biologickí otcovia, napríklad matka sa opäť vydala a dieťa bolo uvoľnené na adopciu, ale biologického otca sa nikto nepýtal. Tento tak e, prišiel o svoje právo e, v prvom súdnom spore. Je to správne takto? Áno, existujú um, okrem veľkých rodín, respektíve pečvrkových rodín, aj starí rodičia, aj týchto by bolo dobre zapojiť do procesu. A veľmi často sa potýkam s otázkou, kde zostávajú práva detí. Viem, že maloletí Um, pretože 60 až 70 adopcií sa koná vo veku uh, 1 až 4 rokov dieťaťa ale tieto deti rastú, eh, avšak ich sa nikto nepýta, čo by chceli. Čiže niekto iný rozhoduje o právach dieťaťa. Ja sa tým stále zaoberám a dopracoval som sa k záveru, že my v Európe by sme mali spoločne bojovať za to, aby adopcia bez súhlasu rodičov nebola prístupná, prípustná respektíve e, ohraničená len na špeciálne prípady. Pani Fenton e, Glynn uviedla, že britskí poslanci môžu v rámci adopcií v Spojenom kráľovstve sa zúčastniť ako pozorovatelia na zisťovacej misii, čo je veľmi zaujímavý fakt. Takže toľko boli toľko moje otázky. Týmto sa výrazne teraz zaoberám. Nenašli sme na toto riešenie, čiže práve ten e, dôvod zanedbania starostlivosti môže súvisieť s rôznymi kultúrnymi um, prostrediami v Európe, Ehm, možno to, čo sa pokladá na juho Európy za bežné, môže byť považované na severe Európy za zanedbanie starostlivosti. Jeden záver na základe toho, čo ste povedali. Ja súhlasím s vami v jednom bode, dokonca 200%. Celkom určite potrebujeme viac komunikácie s členskými štátmi, čo sa týka rodičov, aby aj členské štáty pomáhali objasňovať problematiku, pretože mnohé veci vznikajú toho, že nechápeme ten iný systém. Každý z nás od niekiaľ pochádza a um, väčšina z nás si myslí, tak ako to poznáme my, u nás to funguje asi aj v druhej členskej krajine, ale tomu tak bohužiaľ nie je. My v EU zrastáme dohromady, spoznávame sa, mali by sme sa teda snažiť obrúsiť hrany a hľadať kompromisy. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Pani Pitera dostáva teraz slovo a toto bude koniec rečníckého zoznamu k tomuto bodu a my sa potom presunieme k diskusii o, okrúhlom stole o právach detí. Pani um, Tanoka taktiež dostane slovo ešte na záver. Mm, ja również chcem podziękować za tą analýzu. Taktiež som sa chcela poďakovať za túto štúdiu a za prezentáciu. Som veľmi vďačná najmä za závery o potrebe cezhraničných konzultácií, výmene informácií a o zvyšovaní miery povedomia v rôznych členských štátoch. Problém odňatia rodičovských práv rodičom je zložitý, a to z dvoch dôvodov môže dochádzať e, k zneužitiu buď v sociálnych orgánoch, respektíve orgánoch sociálnej starostlivosti. Nepoznám taký prípad, kedy by rodičia priznali, že zneužívajú deti e, proti ich záujmom vždy týchto rodičia nájdu vysvetlenie alebo odspravedlnenie pre takéto činy. Objem informácií, ktoré majú ľudia k dispozícii, keď sa vzťahujú do inej krajiny, by mal byť čo možno najväčší, najširší, aby rozumeli tradíciám a štandardom tejto hostiteľskej krajiny. Ak tomu rodičia nerozumejú, ak to nepoznajú, môže to viesť k mnohým konfliktom. A práve preto vítam vaše komentáre aj to, čo povedala pani McGuinness o potrebe spolupráce diplomatickými cestami medzi diplomatickými zastúpeniami členských štátov. Mohla by to byť veľmi efektívna e, činnosť, e, ktorá by podporila aj rodičov. V spolupráci s poľskou ambasádou v Londýne sa podarilo znížiť počet sťažností, ktoré vznikali v konfliktoch medzi rodičmi a sociálnymi úradmi, ktoré mali chrániť práva detí. Pretože teraz je, funguje lepšia výmena informácií, väčšia právna pomoc, logistika lepšie funguje, ktorá je poskytovaná týmto centrom, ktoré vzniklo. Mali by sme teda odstraňovať bariéry alebo ich znižovať, ktoré spomaľujú a Eh, zabraňujú jasnému chápaniu situácie. Mali by sme sa snažiť o najlepšiu možnú spoluprácu medzi členskými štátmi, aby sme dosiahli výmenu eh, overenej praxe, zlepšovali poskytované informácie práve v tých krajinách, ktoré sa týkajú ochrany členských práv. Pani Tanoka, prosím. Len jedna doplňujúca poznámka k predchádzajúcej diskusii V tomto dokumente, ktorý som si prečítala, respektíve v prezentácii, chcela by som sa poďakovať najprv pani doktorke Fenton Glynn, vy tu uvádzate legislatívne akty týkajúce sa e, nariadenia Brusel 2a, e, ochrany práv dieťaťa, ale my v Európskej únii máme aj také základné práva ako voľný pohyb osôb, občanov a pracovníkov v rámci EÚ a predstavte si, že rodina z Estónska alebo Lotyšska, väčšinou z východnej Európy, ako je to tam spomenuté. Ja som veľmi e, vďačná za to, že konkrétne lotyšské prípady tam spomínate, ktoré boli um, prednesené aj pred britským parlamentom. Je to uvedené na strane 24. To je jeden z najnovších prípadov a som rada, že na to už reagujete. Áno, e, k takýmto um, k porušovaniu um, práv rodičov a detí dochádza práve v takejto cezhraničnej komunikácii, v tomto cezhraničnom pohybe. Ak rodičia prídu za prácou a dôjde k problémom s, s deťmi, tak samozrejme, že dochádza v konečnom dôsledku aj k narušeniu ich práv e, v súvislosti s voľným pohybom osôb a pracovníkov. Pani doktorka Fenton Glyn, hovorí, pani predsednička, vy ste si mhm. vypočuli členov petičného výboru. Rada by som vám v krátkosti ešte udelila slovo, aby ste zareagovali na niektoré z otázok, ktoré boli položené. Aby ste to zosumarizovali, povedzme, dávam vám dve minúty. Ďakujem. Odzneli mnohé otázky, asi za dve minúty všetky nezodpoviem, ale pokúsim sa za túto krátku dobu odpovedať na väčšinu z nich. Najdôležitejším bodom je mať na zreteli e, skutočnosť, prečo majú všetky krajiny systém adopcie bez súhlasu rodičov. Treba vždy zohľadňovať okolnosti, za akých by dieťa malo byť odňaté rodičom, najmä ak ide o fyzické zneužívanie, fyzické zanedbávanie. Toto platí vo všetkých krajinách. Je taktiež dôležité vedieť a spomenúť, že v súvislosti s tým, že sociálne úrady môžu zneužívať svoje um, um, kompetencie, v Británii žiadne dieťa nemôže byť odňaté z rodiny bez súdneho rozhodnutia. Ak sa tak stane, tak to môže trvať maximálne 72 hodín a potom sa tento prípad musí dostať pred súd, ktorý musí o tom rozhodnúť a odsúhlasiť to. Čiže v Spojenom kráľovstve je veľmi prepracovaný systém ochrany, ktorý je dosť vyvážený. Objavila sa otázka, že rodičia možno zmenia svoje správanie, že majú možno životnú krízu. Áno, táto otázka, ktorá sa objavuje, by mala byť vyriešená v najlepšom záujme dieťaťa, aby rástlo a bolo vychovávané v najlepšom možnom bezpečnom prostredí. Ak sa pozrieme na um, výsledky um, testovania detí, ktoré um, boli ponechané v rodinách uh, s negatívnym ovzduším rodinným prostredím, tak tam došlo k veľmi dramatickým negatívnym dopadom. Čiže otázka znie, ako a kedy urobíme tú červenú čiaru pre deti, ako dlho môžeme dieťa nechať v takejto rodine a ako dlho môžeme dovoliť rodičom, aby robili to, čo robia predtým, než by sme dieťaťu poskytli druhý domov. A záverečná poznámka súvislosti s úspornými opatreniami, ktoré spomenul jeden z členov parlamentu, v Spojenom kráľovstve máme štúdie týkajúce sa sociálnych prákov, pracovníkov, navyšujúce sa pracovnej záťaže týchto ľudí v súvislosti s úspornými opatreniami. A musíme zohľadniť to, že celý systém ochrany dieťaťa nemôže fungovať, ak neexistuje finančná, technická a profesionálna podpora a prostriedky, ktoré by im to umožnili. Ďakujem vám. Thank you very much. Thank Ďakujem pekne. Chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Možno by som to potom mohla urobiť oddelenie alebo bilaterálne um, by si to vyriešite. Áno. Uh, Páni predsednička pokračuje, musíme pokračovať v našom programe. Ďakujem vám v mene výboru za e, skvelú prácu. My um, e, si rozžujeme v úvodzovkách túto štúdiu a celkom určite sa s vami ešte spojí sekretariat v súvislosti s ďalšími detailnými otázkami. Ešte raz vám ďakujem. A teraz sa presuňme k bodu 16. Toto je správa z rokovania za okrúhlým stolom o e, právach dieťaťa, ktoré bolo zorganizované Slovenskou ambasádou v Londýne pani Mary McGuinness, ktorá je mediátorkou Európskeho parlamentu pre práva detí. Niekoľko poslancov bolo prítomných na tomto vypočutí, ktoré sa konalo 17. mája a ja si myslím, že mnohí členovia parlamentu sa chceli k tejto téme vyjadriť, ale prosím, buďte veľmi struční. Pani McGuinness, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Ja budem určite stručná a už som spomenula, že som sa zúčastnila na tomto skvelom okruhlom stole. Ďakujem slovenskému veľvyslanectvu bolo tam zapojené aj Medzinárodné centrum pre ochranu detí. Myslím si, že to bola mimoriadne dôležitá udalosť a podujatie. Um, kolegovia uh, v petičnom výbore sa stále zaoberajú tými témami, ktoré sme tam prerokúvali ako sa vyrovnávajú orgány v konkrétnych krajinách s, so skúsenosťami a očakávaniami rodičov z iných krajín v prípade porušovania práv detí. Slovenské ministerstvo príslušné má s týmto dlhoročnú skúsenosť Mm, odznela tam prezentácia jedného z vysokých predstaviteľov rodinného súdu v rámci Spojeného kráľovstva. Tento pán povedal, že je v kompetencii sociálnych úradov, súdov a ďalších pracovníkov, aby e, vytvorili systém, ktorý bude podporou pre občanov, ja si myslím, že e, súdny systém v Spojenom kráľovstve akceptoval fakt, že musí na tomto ešte popracovať. Článok 15 nariadenia Brusel 2 o presune do iných členských štátov. Myslím, že na tomto tiež musíme popracovať a e, v, e, v spolupráci s komisiou sa tomu môžeme primerane venovať. Odznela prezentácia E, pani Jill Black, ktorá opäť hovorila o článku 15 a o tom, ako by sme mali zohľadniť jednotlivé špecifické prípady, pretože je dobré, e, ak um, respektíve mohlo by byť dobre, aby takéto prípady boli presunuté do jurisdikcie inej krajiny. My si myslíme, že tento článok by sa mal zjednodušiť, možno by sme sa mohli tejto téme ešte venovať a tí z nás, ktorí boli prítomní, sa dostali do eh, priameho kontaktu s petentmi, s petičníkmi. Ja som zistila na základe tohto kontaktu, že uh, orgány v Spojenom kráľovstve sú veľmi otvorené a pripravené vstupovať do kontaktu, vymieňať si informácie, angažovať sa vo väčšej miere. A práve tým ľuďom, ktorí sa stiahujú do Spojeného kráľovstva alebo iných členských štátov, by sme mali stať po boku. Ja si myslím, že um, právne systémy, e, súdne systémy sú, sú špecifické v každej členskej krajine. Určite potrebujeme viac networkingu, nadvezovania kontaktov v EU. A tá dobrá vôľa na, na uskutočnenie tejto, tejto aktivity je prítomná. Myslím, že by sme mali pomôcť všetkými silami a e, som, budem rada, ak kolegovia teraz prednesú ešte nejaké otázky. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcel by sa ešte niekto ďalší z kolegov k tomuto vyjadriť? Pani Pitera, prosím. Ja rovnež uczestniczyłam v tom. Ja som sa taktiež zúčastnila na tomto podujatí. Bolo, bola to veľmi bohatá, plodná debata, veľmi sa mi to páčilo. Ja by som rada ešte doplnila, že dochádza k transformácii dosť rýchlo a je to viditeľné v systéme ochrany detí. V januári 2004 sa odohral tento um, prípad, ktorý bol považovaný za mílnik, respektíve odznel precedens uh, pred súdom uh, v rozsudku, kedy uh, boli kladené určité podmienky na prípravu sociálnych pracovníkov a sociálnych úradov a taktiež e, veľvyslanectva dotknutých rodičov sú odvtedy informované o tom, že takéto konanie súdne je e, otvorené a aktuálne. E, sociálni pracovníci majú taktiež prístup do súdnej siene, čo je dosť zaujímavé ale v minulosti to fungovalo tak, teraz tomu tak už nie je, že rodičia mohli hovoriť pred britskou tlačou o samotnom súdnom konaní, o procese, o otvorených súdnych prípadoch, ale teraz sme systém otvorili ja poznám túto situáciu, pretože v mojej domovskej krajine v Poľsku sa ľudia, ktorí sa vracajú z Írska alebo zo Spojeného kráľovstva, e, sa vyjadrujú pred tlačou, pretože už nemôžu sa vyjadrovať pred britskými médiami, e, respektíve teraz sa situácia už zmenila. Uh, toto rokovanie v Londýne, ktoré zorganizovala Slovenská ambasáda, bolo veľmi zmysluplné a plodné. Ukázalo nám cestu na riešenie problémov. Funguje dobrá spolupráca na diplomatickej ceste medzi jednotlivými diplomatickými službami krajín Európskej únie, čiže to môže byť veľmi užitočné a bolo by dobré, keby s tým neboli spojené s touto témou žiadne negatívne emócie a verím, že všetky veci môžeme vyriešiť pozitívne. No, ďakujem pekne, pani predsednička. Len krátke doplnenie, pretože ja som sa tiež e, zúčastnil na tomto okrúhlom stole. Rád by som len prezentoval svoj politický odhad. Myslím, že sa nachádzame vo veľmi priaznivej situácii Máme petičný výbor, mali by sme konať, treba hovoriť o otázkach, ktoré máme predložené na pracovnom stole. Sme radi, že máme členské štáty, ktoré sú pripravené s nami hovoriť, diskutovať. Každá členská krajina má však svoj vlastný systém. Všetci si myslíme, že náš systém je najlepší na svete a nechajte nás na pokoji, čo sa ďalších vecí týka. Aj u nás to tak bolo v Nemecku, ale v Spojenom kráľovstve bolo cítiť atmosféru takú, že si všetci boli vedomí potreby vzájomnej komunikácie a táto nálada, ktorá tam panovala, je určite dočasnou šancou, aby sme politickým spôsobom tento problém vyriešili, pretože členské štáty majú pocit, že by mali spolupracovať. To je, dá sa povedať, neopakovateľné. Jednorazové som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť. Ja som bol predtým skeptický, ale som veľmi rád, že som sa s takými bohatými skúsenostiami vrátil zase naspäť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. Myslím, e, e, že e, toto stretnutie v Londýne bolo veľmi užitočné a všetky tie zistenia určite budeme zohľadňovať, keď sa budeme touto témou opäť zaoberať. Ďakujem vám všetkým. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je stanovisko k situácii v stredozemi a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii. A kontext je taký, že v uznesení zo 17. decembra minulého roka Európsky parlament poveril výbor LIBE na vyhodnotenie politik o azile a migrácii a potom e, predniesť správu vo forme e, správy strategickej iniciatívy na e, plenárnom zasadnutí tento rok, tak aby sa holisticky hm, hodnotila súčasná situácia v oblasti E, stredozemia a e, migrácie, e, vrátanie hraničnej kontroly, spoločných zodpovedností a takisto bolo potrebné vytvoriť odporúčania a ja som tieňovou spravodajkyňou za skupinu ALDE, pokiaľ ide o túto tému, takže pre mňa je to veľmi blízka téma a pani Malena Mici. E, bude autorkou stanoviska, takže jej dám slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Toto je veľmi e, dôležitá téma, bohužiaľ aj veľmi aktuálna. Je to v záujme, myslím, nás všetkých. Pri práci na stanovisku som bola obmedzená e, rozsahom nebolo možné zahrnúť všetky informácie, myšlienky a body, ktoré som tam chcela zahrnúť, napríklad e, ten veľký počet detí, ktoré, mm, sa, e, ktoré prichádzajú cez stredo e, zemie, potom azylový systém, posilnenie EASO, Frontexu a operácie Triton. Takže ja to som teda musela odísť dverami, vrátim sa cez okno a e, doplním tieto veci. E, ja som, ja teraz hovorím za výbor e, pre petície a preto išlo hlavne o počet petícií, e, ktoré boli e, predložené zo strany občanov a zamerala som sa v zásade na štyri body. Predkladatelia petícií E, vyjadrovali e, šok nad tragic- zo tragickej e, straty ľudských životov v Stredozemnom mori a na, zároveň narastá, dramaticky narastá počet migrantov a počet obetí. Nemožno teda situáciu len ďalej pozorovať, ale treba sa politicky angažovať stanoviť si e, povinnosti a takisto definovať agendu komisie, pokiaľ ide o migráciu. Druhý bod sa týka nedostatkov pri implementácii európskej azylo, e, európskych azylových a e, migračných eky a, a ľudsk, v oblasti ľudských práv. Patrenia Európskej únie treba pravidelne monitorovať a posilňovať. Azylová politika musí vychádzať z ľudských práv a dôstojností, medzinárodné štandardy a, hodnot, a medzinárodných štandardov a hodnot, na ktorých stojí e, Európska únia. Členské štáty musia prijať podobné politiky a postupy vo vzťahu k ľudským právam a ľudskej dôstojnosti všade a treba zlepšiť aplika- aplikovanie spoločných základných princípov pre integračnú e, politiku. Tretí bod sa týka neúčinnosti a nespravodlivosti existujúceho dublinského systému. E, tie súčasné riešenia sú neudržateľné a neúčinné. Dublinský systém je, ne, mm, je dispro, e, e, kladie neprimeranú záťaž na e, niektoré štáty, najmä na periférii, a to treba i hneď riešiť. Štvrtý bod je nedostatok komplexnej migračnej politiky, nedostatočná komplex, komplexná migračná politika Európskej únie. To sa týka strategickej agendy pre migráciu a solidarity a zodpovednosti. Táto e, časť e, teda má e, svoje nedostatky, ktoré celý proces spomalujú. Potrebujeme komplexnú migračnú azylovú politiku pre Európu, vychádzajúcu z rešpektovania ľudských práv a hodnot, na ktorých sa buduje Európska únia treba sa tiež pozerať dopredu a plánovať a byť pripravení. Členské štáty musia byť lepšie pripravené na migráciu v budúcnosti. V súčasnosti sa zbiera veľa e, údajov zo strany agentúr, e, mimovládnych agentúr, e, e orgánov štátnych a podobne. Otázka je, ako e, spoločne využívať tieto údaje. E, preto vyzývam na vytvorenie mechanizmu na e, riadenie údajov o imigrácie e, do Európskej únie. Veľmi dôležité je koordinovať to a posilniť aj krízový manažment. A takto môžeme využiť všetky tie informácie a spravodajské informácie, aby sme mohli rozhodnúť, čo skutočne môžeme urobiť. A napokon, e, som pod čakovým, časovým tlakom, musím byť stručná, musíme si uvedomiť, že toto sa nestane z jedného dňa na druhý. E, musíme mať dlhodobé riešenie, musíme riešiť e, základné príčiny migrácie, e, implementovať dohody o navracaní a takisto si odpovedať na otázku, prečo nastal taký exodus. Vyžaduje to spoluprácu medzi štátmi Európskej únie, ale zatiaľ skutočne nemáme e, dlhodobé udržateľné riešanie. Ja dúfam v konštruktívny dialog zo strany všetkých tieňových spravodajcov, e, aby sme napísali dôležitú a udržateľnú správu. Ďakujem. E, pýtam sa tieňových spravodajcov, či sa chcú ujať slova sa EPP pán Malinov? tá téma je e, na výsosť e, aktuálna, ale najmä pre niektoré krajiny, hoci pre všetkých je e, dôležitá. Takže nemožno vytvárať dispropočné migračné tlaky. Ten návrh považujem za veľmi presvedčivý a vyvážený. Mám len tri také základné pozmeňovacie návrhy. Jeden z nich sa týka e, spravodlivosti dublinského systému, o tom ste už hovorili. Toto je problém, ktorý ešte budeme mať dlho, dlho, dlho. A chcel by som e, dodať v nadväznosti na ten text e, ešte jedno objasnenie, ktoré by malo byť súčasťou našich úvah o tomto probléme. My teraz sa snažíme vlastne vyriešiť, e, ako nazvať tie krajiny na okraji e, external border a podobne e, nazývame to. Mali by sme to nazvať nejakým presvedčivým spôsobom, tak aby sa to ujalo všade. Ide tu o stredozemie, ale nie sú pod tlakom len námorné hranice, aj vnútrozemské hranice sú pod tlakom. Veľa ľudí si možno stále neuvedomuje, že je skutočne veľký tlak na suchozemských hraniciach, napríklad medzi Tureckom a Bulharskom. Ja som bulharský poslanec, pred pár rokmi som si ešte ten tlak neuvedomoval, ale myslím, že treba mať riešenie aj e, na to, ako toto vysvetliť. Takže ako to budeme nazývať? Externé hranice alebo skôr námorné a e, vnút, suchozemské e, hranice. Pretože aj to bude jeden z takých zraniteľných bodov, to znamená tie suchozemské hranice. Turecko totiž nerešpektuje tie readmisné dohody. A tým sa dostávam k tomu druhému návrhu a na tom tiež e, trvám, lebo to súvisia aj s budúcim riešením problému, tohto problému. Ja skutočne chcem zdôrazniť, že implementácia readmisných e, dohôd e, by sa mala e, zdôrazňovať práve v prípade krajín, ktoré, sa, ktoré sú kandidátskymi krajinami do Európskej únie, nielen teda vo vzťahu Turecko-Bulharsko, ale v budúcnosti by to mal byť jeden z hlavných bodov, ak bude krajina, ktorá sa bude chcieť pripojiť k Európskej únii, mala by splňať tieto e, kritériá. Ja verím, že ten text sa podarí vypracovať dobre, že bude dobrý aj z hľadiska budúcej implementácie a všetkého, čo e, v, tém, v tomto ohľade treba urobiť. Ďakujem e, za ECR. Je, spravodaj som pán Marias, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. To stanovisko obsahuje veľa dôležitých informácií a ja sa chcem zamerať na dve veci, ktoré vytvárajú veľký tlak na členské štáty e, na vonkajších hraniciach Európskej únie, Taliansko, Grécko, e, Rumunsko a podobne. My nemáme námorné hranice, ale máme e, vnútrozemské hranice, tak ako povedal bulharský kolega, máme tam veľký tlak v Grécku. Sme e, e, mali už tisíce ilegálnych migrantov a tisíce prichádzajú každý deň do Grécka, najmä na Eh, ostrovy Egejského mora. To je ten najväčší migračný tlak a eh, potom máme eh, pol milióna neza, nezamestnaných v Grécku, humanitárnu krízu, hospodárska kríza sa u nás zhoršuje, máme nové opatrenia, ktoré sa uvalili na Grécko zo strany Európskej rady. E, takže toto e, všetko vedie k výbušnej situácii. Pre moju krajinu jednoducho nie je možné vyrovnať sa s týmto obrovským tlakom. Tisíce e, uprchlíkov k nám prichádzajú. Čo s nimi? A skutočne tie fondy, e, ktoré dostávame od Európskej únie, sú smiešne v porovnaní s tým, s čím sa musíme vyrovnávať. A Turecko nerespektuje svoje záväzky, e, to znamená e, proces e, alebo tie readmisné dohody. Pred niekoľkými dňami sa objavil v Huriate článok o tom, že turecké úrady vlastne uľahčujú prechod e, sírským úprchlíkom cez hranicu do Turecka, e, do Grécka. Mali by sme prestať aplikovať Dublin 2, aby z Grécka nebolo také skladisko ľudských bytostí. Musí sa uplatniť nejaký kľúč e, pre distribúciu e, uprchlíkov, utečencov a e, to napríklad podľa HDP jednotlivých krajín Európskej únie. To by malo platiť pre ilegálnu migráciu aj pre utečencov. Ja teda dúfam, že chápete, že my momentálne prežívame veľmi ťažkú situáciu, ktorá sa možno ešte zhorší. A e, v tomto e, stručnom stanovisku sa v každom prípade dotýkame niektorých dôležitých otázok a e, všetky tie otázky volajú po globálnom prístupe k migrácii a pokiaľ ich o zvyšok súhlasím s kolegami a s kolegyňou, ktorá spracúva toto stanovisko pani Ivy za FDD, tieňová spravodajkyňa. E, áno, ďakujem. Aj ja sa chcem vyjadriť k práci kolegyne. Môžem ho e, určite podporiť. Len niekoľko otázok. Tá prvá sa týka toho, že sme v absurdnej situácii, ľudia na lodiach, migranti na lodiach, e, to znamená tí, e, tí e, pašeráci, ktorí organizujú migráciu, v podstate sú v takom právnom váku, dá sa povedať, ktoré vytvára táto situácia. Cinque Stelle, naše hnutie, navrhuje e, e, opatrenia, ktoré by už e, riešili celú situáciu vlastne v samotnej podstate, tak aby sa skutočne Stredozemné more nestávalo cintorínom migrantov na hraniciach v blízkosti pobrežia Európy, lebo toto skutočne vytvára neudržateľnú situáciu a e, hnutie Cinque Stelle e, navrhuje vytvoriť e, legálne prístupové cesty a vytvorenie centier na príjem migrantov v týchto periférnych krajinách a to tak, aby skutočne sa mohla poskytnúť skutočná podpora, e, skutočné riešenie e, tejto aktuálnej situácie. A okrem toho, treba upozorniť ešte na jednu vec. Ja ako talianská poslankyňa parlamentu si uvedomujem potrebu overovať a kontrolovať fondy, ktoré aj Európa poskytuje na e, zvládanie e, týchto núzových situácií kritických, lebo veľmi často e, prichádza ku korupcii a nesprávnemu využívaniu týchto fondov a to vedie k situáciám, ktoré sú vlastne kontraproduktívne, nepriehľadné, kde vzniká priestor pre korupciu a tom by sme nemali dopustiť. Takže toto je jeden z dôvodov, prečo nakoniec sme svedkami e, takého neuveriteľného vlastne zneužívania celej otázky migrácie, celého fenoménu migrácie z dochádza aj k odpočúvaniu e, telefonických e, e, rozhovorov, z, ktorých, z ktorého vyplynulo, že napríklad z pašovania ľudí, migrantov, sa, na pašovaní migrantov sa dá dnes za, za, zarobiť oveľa viac, než na, na predaji drog. To je situácia, ktorú nemožno tolerovať. A tie fondy, ktoré e, e, poskytujeme, sú európske fondy a je potrebné, aby bola väčšia kontrola aj pokiaľ ide o vynakladanie týchto fondov. A napokon to, čo už sme si tu vypočuli niekoľkokrát, e, Dublinské, Dublin 2 je predsa len nemysliteľné, aby sa e, ustanovenia tohto nariadenia e, uplatňovali tak, ako doposiaľ, že vlastne tá váha spočíva len na niektorých krajinách. Ďakujem. A teraz e, v mene zelených pani Valero. Tak som Ďakujem za slovo. Nuž je ťažké napísať veľa na pár stránkach. Ale myslím, že ten text je skutočne dobrý napriek tomu. Nuž, no rozmýšľam tu o tom, o čom tu hovorili kolegovia. Pokiaľ chceme mať celý prehľad migračných tokov, tak to nie je len stredozemská oblasť, to je len jedna časť je treba sa teda pozrieť na celkový obrázok. No a možno je ľahké si myslieť, ten problém je len na Stredozemnom mori, ale to vôbec nie je pravda, ten problém je oveľa väčší. Takže na to netreba zabúdať, treba to zapracovať do stanoviska. No už, čo sa týka tohto relokačného mechanizmu, tak e, myslím si, že by bolo dobré, keby dobre povedať, že je treba brať ohľad na voľbu utečencov, aj keď sa teraz presídľujú z krajiny do krajiny, tak oni majú určité preferencie, prídu sem, možno majú v niektorej krajine príbuzných, takže sa tam potom ľahšie integrujú. Takže treba brať ohľad aj na voľbu jednotlivca. A ďalej v deviatke tam by som chcela povedať niečo k tomu, čo povedala kolegyňa z FDD. Je dobré hovoriť o tých dôvodoch, možno preto, že nie sú tu legálne migračné kanály, ale ďalšími dôvodmi to sú napríklad chudoba a tak ďalej. No ale táto otázka legálnych migračných kanálov, to je dôležité. Pokiaľ ich nebudeme budovať, tak ten problém nevyriešime, či už na hranici v stredomorskom regióne alebo na jej hranici, pretože ľudia budú stále prichádzať ďalšie a ďalšie a budú po ceste umierať. No tu nie je len o e, kandidátoch na azyl, azylantoch, ale sú tam aj mnohí ďalší, ktorí chcú pracovať. potrebujeme legálne kanály aj pre ekonomických migrantov, tak aby sme mali celkový prehľad, obrázok o imigrácii. Takže taktiež by to tam sa malo v nejakej podobe objaviť. Ďakujem teraz pani Albiol Guzman. Ďakujem. Takže poprvé chcem samozrejme pogratulovať pani Mici, spravodajkyni. No a po druhé sme prijali mnohé petície zo strany európskych občanov, ktorí si robia starosti ohľadom ľudí, ktorí umierajú v Stredozemnom mori, taktiež ohľadom azylovej politiky a plnenie ľudských, rešpektovanie ľudských práv. Myslím si, že naše stanovisko by malo byť kritické voči migračnej politike Európskej komisie a členských štátov a ich vlád. Takže mali by sme e, E, zmeniť túto Európu, ktorá stavia múry a ktorá zatvára imigrantov do väzenia, neplní medzinárodné dohovory v oblasti azylu a deportuje, vyhadzuje migrantov, ktorí sú často napríklad dopustení niekde v púšti. Takže my, výbor PETI, musíme byť hlasom tých, ktorí volajú potom, aby Európa sa chopila svoje zodpovednosti za umrtia v stredozemnom mori. To máme naše politiky, ktoré v podstate nutia týchto ľudí, aby opustili svoje krajiny. Naša politika v ich krajinách ich tomuto nutí. My tam predávame zbranie do tých ozbrojených konfliktov alebo vy, vykoristieme, oberáme ich o súroviny. Takže to všetko sú problémy. Je treba to tam nejakým spôsobom zapracovať. A taktiež zodpovednosť za našu hraničnú politiku alebo pohraničnú politiku. Nie len, že ich vyháňame z vlastných krajín, ale keď prídu k nám, tak im zavrieme pred nosom hranice a nedáme im inú alternatívu, než riskovať život na mori. Tí, ktorí, my ja si myslím, že v Európe sú solidárni občania, občania sú veľa solidárnejší než naše vlády, európske a preto je treba tam ozrkadliť taktiež hlas občanskej spoločnosti, ktorá nepochybne žiada o to, aby nikto nemusel opúšťať svoju krajinu a po druhé, pokiaľ už bude nutený to urobiť, tak aby neprišiel život na Stredozemnom mori a preto musíme podporiť tieto legálne migračné kanály do Európy je treba hovoriť o tom, ako e, je možno žiadať o ochranu na veľvyslanectvách, ako e, potom zlepšiť náš azylový systém. Samozrejme, treba byť kritický k návrhom Európskej komisie, pretože oni im ide o lepšiu militarizáciu tejto oblasti, o viacej e, právomoci pre Frontex, väčšiu prítomnosť Frontexu, takže nám musí byť jasné, že takýmto spôsobom netreba pokračovať žiadna táto retorika o obrane na hraniciach, e, to predsa nemôže pokračovať. Žiadny nepriateľ tam, ne, nepriateľ tam nie je, proti ktorému by sme mali brániť naše hranice. A ja si myslím, že niektoré vystúpenia sú celkom smutné, ktorých ľudia si robia väčšie obavy ohľadom toho tlaku, ktorý e, tá skutočnosť, že prichádzajú imigranti, je eh, teda vyvíjať na ich krajine než ohľadom tých stratených životov. Takže my prídeme s pozmeňujúcimi návrhmi v tomto zmysle a taktiež tam zapracujeme tie obavy, ktoré vyjadrili vo svojich petíciách naši občania. A dúfam teda, že o tom odvedieme spoločne dobrú prácu. Ďakujem vám. Verte tomu alebo nie, ja som tieňová spravodajkyňu za Aldem na túto tému, takže poprvé chcem pogratulovať pani Mici, spravodajkyni. Toto stanovisko napomôže tomu, aby sme uzavreli náš mandát v Libe pre spísanie tejto iniciatívnej správy holistickým spôsobom. No a príspevok výboru PETI k tejto obšírnej správe, to sú vlastne naše petície. To je ten príspevok. My sme obdržali mnohé, mnohé petície od rôznych občanov, ktorí hovoria o rôznych aspektoch krízy, vyjadrujú svoju, svoje zdesenie nad tým tragickými úmrtiami v Stredozemnom mori a hovoria, že Európska únia zlyhala, že to poriadne nerieši európskym spôsobom, tak ako by mala. Áno, je tu o zdieľanie zodpovednosti, o to, že treba konať ako jedna Európska únia na externých hraniciach Európskej únie, či už námorných alebo pozemských, pozemných. Takže teším sa na ďalšiu spoluprácu. Už nebudem vás oberať o čas. Teším sa na našu spoločnú prácu. A pán Akr. Ďakujem skutočne sa tam hovorí o tých, nehovorí sa tam o tých faktoroch, ktoré v podstate e, priťahujú e, týchto ľudí do e, Európskej únie. Máme určitú situáciu, napríklad v prístave Kele. Kale máme e, každý rok e, 300 tisíc imigrantov do Spojeného kráľovstva, to je predsa obrovský tlak na zdravotnícke zariadenia, na školské zariadenia. A my tu plačeme na tou e, kalamitou, že v podstate zlyhali naše politiky, bombardujeme e, stredné, stredný východ a potom sa snažíme vynúcovať naše politiky cez hľadačik e, pušky, ale toto vrca nefunguje a nebude fungovať. Ľudia sem prichádzajú, pretože my neriešime tie dôvody, ktoré ich sem ťahajú. Prvý dôvod, to je voľná sloboda pohybu. Ktokoľvek vstúpi do Schengenu, tak sa môže voľne pohybovať hore-dole po Európe. V Kale vidíme ilegálnych imigrantov, ktorí sa šplhajú na vlaky Eurostal, snažia sa dostať tunelom potom do Spojeného kráľovstva. Čo keby sme sa niečo naučili od Austrálie? Aby sme sa poučili, kto tam Austrália má nulovú toleranciu voči ilegálnym imigrantom, rovno ich nakladá na lode. Takže v podstate týmto odstraňujú ten faktor, ktorý ich tam priťahuje. Tí ľudia sa do Austrálie potom nedostanú. Takže urobie to takto, než sa snažiť teda vypracovať nejaký celoeurópsky imigračný plán. Stačí si dupnúť a povedať, stačilo. Jednoducho tie lode musíme obrácať a vracať ich naspäť. No a čo sa týka európskej migrácie, o tom už sa pár rokov v Británii diskutuje, diskutovalo a trvalo to nejakú dobu, kým sa to dostalo na verejnosť, začalo sa o tom verejne diskutovať. Takže ilegálna migrácia. Čo, ťa, čo ich ťaha do Veľkej Británie? No samozrejme, sociálny systém. Naša vláda prichádza s novým plánom iba pokiaľ budú pracovať aspoň 3 mesiace a vy zarábať 150 libier za týždeň, ale aj potom budú mať e, nárok na podporu v nezamestnanosti. A potom budú dostávať e, aj príspevok e, na deti, budú prístavok na bývanie. Sú tam teda presne stanovené tie čísla je to e, na týždeň, potom tie príspevky všetky dohromady niečo cez 500 libier. A v podstate z toho len tých 155 si zarobili. Ale všetky tie príspevky rôzne to, to prišerne navyšujú a to je hrozná záťaž pre britských daňových poplatníkov. No a my nemôžeme v Európe povedať, že musíte pracovať v Británii 5 rokov predtým, než máte nárok na rôzne tieto príspevky a podpory. No ale diskutuje sa o tom aj medzi mojimi voličmi. David Cameron stále tvrdí, verte nám, neboj mi, nebojte mi, vybojujeme nejakú dobrú dohodu. Avšak je pravda, že nie je šanca znovu vyrokovať nové podmienky pre voľný pohyb e, osôb v Európskej únii. No a preto v podstate nie je šanca, aby Spojené kráľovstvo zotrval v EÚ, až príde referendum, pretože toto je téma, ktorá v podstate určí budúcnosť Británie a EÚ. Nuž, čo sa týka Spojeného kráľovstva a vašich pravidiel, tak to sú vaše e, veci v rámci vašej krajiny a absolútne sme nedostali žiadne petície na túto tému od vás. Takže pani Mici odvádza skvelú prácu, že teraz spisuje tento text na základe petícií, ktoré sme obdržali v rámci nášho výboru. No, v iných výboroch sa migrácia potom rieši z iných pohľadov. V našom výbore sa teraz zaklada náš prístup na tých petíciách. Takže vám teraz predložím aj harmonogram pre ďalšie kroky. Lehota na pozmenujúce návrhy 22. júla na obec hlasovanie v našom výbore bude 17. septembra. Hlasovať v Libe sa bude 16. novembra, najneskôr, možno, možno aj skôr. No a to je všetko a myslím si, že tento bod je hotový. Pani Albiol Guzman, Hlasili ste sa, chcete sa ešte vyjadriť, už nemáme veľa času. Trochu máme časový sklos, takže len stručne. už chcem len popriať, alebo povedať pani Mici, aby tam nezapracovala ani jeden návrh zástupcu e, strany UKIP. Myslím si, to sú vyhlásenia, ktoré vôbec nemôžeme verejne publikovať. Nemôžeme hovoriť o nulovej tolerancii voči ľuďom, ktorí utekajú pred hladom, pred chudobou, pred vojnami. Nemôžeme mať nulovú toleranciu voči deťom, ktoré ktoré utekajú z takto oblasti. Myslím si, že my musíme nulovú toleranciu voči takýmto xenofóbnym vyjadreniam. Ďakujem, takže tým pádom sme dopracovali na tomto bode. Ja tu mám petícia číslo 1592 2012 ohľadom diskriminácie občanov EÚ iné ako malskej štátnej príslušnosti na Malte v súvislosti s poskytovaním telefonických služieb televízie internetu. Takže dáme slovo komisii. Pán Labadži, keďže petičník tu nie je. Ďakujem za slovo. Takže tento prípad, ktorým sme sa zaoberali, začal v roku 2012, prišla sťažnosť od toho petičníka. A na základe tejto sťažnosti sme potom započali proces. Položili sme teda otázku členskému štátu, potom na väznosti na to, sme sa taktiež pýtali poskytovateľov týchto rôznych služieb, na to, ktorý sa petične stiažoval. A sme si istí, že tá prax žiadať o e, nejakú záruku finančnú, to bolo vzhľadom na to, že niektorí teda klienti nemali maltský občanský preukaz. Teda tých sa to týkalo. No a na základe smernice o službách, a predovšetkým článku 20.2, 2, to, tento, teda po, sme toho názoru, že takéto obmedzenia, teda žiadať pred podpísaním kontraktu o finančnú záruku alebo zábezpeku, že by to bolo opodstatnené. A to na základe toho, že v podstate teraz toto bol jediný spôsob, ako zistiť, ten klient je solventný, keďže teda nemá malský občanský preukaz pretože nemalcký rezident môže po niekoľkých mesiacoch e, rezidencie požiadať o teda preukaz miestny na podmienky stanovujú, že pokiaľ tá osoba získa po troch mesiacoch e, pobytu na Malte ten malcký občanský preukaz, tak potom tá záruka finančná bude vrátená. Takže toto bolo také odôvodnenie a preto sme v roku 2014 sa rozhodli, takže tento prípad uzavrieme. Dobre. Takže pani Mici bude hovoriť ako prvá. Ďakujem, komisia má pravdu. Sú tam dva hlavní poskytovateľia týchto služieb. Jeden z nich podstate vyvracia nárok tohto petičníka, pretože tam nie sú robili žiadne rozdiely medzi malskými a nemalskými občanmi, čo týka teda tých poskytovania týchto služieb. Ten e, dodávateľ taktiež povedal, že akékoľvek finančné zábezpeky zo strany občanov iných členských štátov sú potom navracané, až ten človek sa stane rezidentom na Malte. Takže myslím si, táto petícia by teda mala byť uzavretá. Pani Dali. Nuž. Ja sa pozriem na ďalšie vysvetlenie, ktoré poskytol navrhovateľ tomuto výboru. Dostali sme kopiu. Avšak prechádzam tie jeho argumenty a myslím si, že je to skôr otázka nejakých obav voči tým požiadavkám, ktoré predkladá tá spoločnosť, než toho, že by tie požiadavky robili nejakú diskrimináciu medzi e, malskými občanmi a inými občanmi štátov EÚ. Takže podľa mňa na základe tých argumentov, podľa toho, čo tu vidím, nemáme dostatok informácií alebo nemáme žiadne informácie, ktoré by poukazovali na akúkoľvek diskrimináciu medzi malskými občanmi a občanmi iných členských štátov EÚ. Napriek tomu, že teda je tam veľmi dlhé vysvetlenie, nepoukazuje na nejakú diskrimináciu. Paul? Only one sentence, um, dear Chairperson. The position of EPP is also... Pozícia EPP je tiež taká, aby sme tento bod uzavreli, respektíve túto petíciu. Ďakujem. Nikto ďalší sa nehlási. Pochopila som to správne, že akokoľvek poplatky zaplatené eh, budú na základe žiadosti vrátené. Áno, je to tak? A taktiež sa tu objavila žiadosť, aby sme túto petíciu uzavreli. Súhlasia kolegovia? Dobre, ďakujem pekne. Prechádzame k bodu, ktorý je podobný a síce petícia 010 lomeno 2013 taktiež o domnele diskriminácii proti občanom EÚ na Malte v súvislosti s novými podmienkami pre získanie elektronického miesta pobytu. Petičník tu nie je, preto odovzdávam slovo komisii pani Luz DG Just. Ďakujem pekne. Parlament dostal dve petície týkajúce sa tohto nového postupu udeľovania elektronického miesta pobytu na Malte. Pred januárom 2013 E, občania EÚ, ktorí žili na Malte, dostali dokument v listinnej podobe a potom maltské orgány zmenili formát certifikátu, vydali plastický e, dokument, plastový dokument, prepačte, v podobe kartičky, ktorý nahrádzal túto listinnú podobu. Zdá sa, že s týmto sa objavili nejaké problémy. Ja som zabudla ešte povedať na začiatok, že toto plne je v súlade s Európskou smernicou o voľnom pohybe osôb. Vo svojich článkoch je, zakotvuje, že občania EÚ žijúci na území iného členského štátu viac ako 3 mesiace sa musia nahlásiť e, svoj pobyt. V júni 2013 e, komisiu e, kontaktovali maocké orgány v tejto otázke a maocké orgány nám vysvetlili tento postup, ako sa získava táto plastová kartička a objasnili nám, že občania EÚ, ktorí už žijú na Malte a dostali tento dokument v listinej podobe, musia iba ten, túto listinu ukázať na to, aby dostali túto plastovú kartičku. Z bezpečnostných dôvodov um, nebolo odporúčané, aby dokument zasielali poštou, ale aby uh, um, ho ukázali osobne, aby ho doručili. Čiže sú tu určité dôvody, prečo sa maocké orgány rozhodli, aby títo občania fyzicky priniesli dokument v listenej podobe. Po našom ďalšom kontexte v auguste 2013 malské orgány oznámili, že v doručovaní týchto plastových kartičiek došlo k určitému omeškaniu, ale bolo to len také prechodné omeškanie z dôvodov nedostatočných administratívnych kapacít. Preto sa rozhodli vytvoriť novú agentúru, ktorá sa bude špecificky venovať navýšeniu efektivity v tejto procedúre, v tomto postupe. V roku 2013 sa petičník na nás obratil, doteraz to nebolo vyriešené, ale komisia nedostala žiadne ďalšie stiažnosti, prepašte, týkajúce sa doručovania povolenia na pobyt v podobe plastovej kartičky. Ďakujem teraz pani Mici. Prosím, aby rečnička hovorila do mikrofónu. Ja by som tiež rada potvrdila, že malské orgány v súčasnosti sa snažia vytvoriť e, nový občianský preukaz, kde budú obsiahnuté aj bezpečnostné identifikátory, ktoré budú zodpovedať európskym štandardom. Nejde len od, e, o nemalských občanov, ktorí sú pozitívne diskriminovaní, ale všetci, aj malťania, sa musia na tomto orgáne objaviť fyzicky Čiže myslím si, že nedošlo k nejakému porušeniu e, práv. Všetci budú mať ten istý elektronický dokument, čiže nedošlo k diskriminácii. Presne tak, hovorí pani predsednička. Ja som spomenula len prvú petíciu 0100 lomeno 2013, ale máme tu aj ďalšiu, ako vidíte, 1419 lomeno 2013 ktorú predkladá fínsky občan, týka sa taktiež diskriminácie európskych občanov na Malte v súvislosti s vydávaním občianských preukázov a taktiež tarifov týkajúcich sa aut autobusovej dopravy, vody a elektríny. My tiež sme názoru, že by sme mali e, uzavrieť tú prvú petíciu, ale čo sa týka druhej, ako chcete, aby sme pokračovali v tomto bode? Čo sa týka autobusu, čo sa týka tarifov za autobusovú dopravu, vodu a elektrínu. Takže chcete, aby sme obe tieto petície uzavreli? Áno, ďakujem. Toto teda urobíme. A máme ich trošku viacej. Petícia 1012 lomeno 2013 týkajúce sa diskriminácie voči občanom EÚ na základe nákladov služieb vo verejnom záujme na Malte a na ostrove Gozo, taktiež 1737 lomeno 2013 a 1655 lomeno 2014 z diskriminácie voči občanom EÚ na Malte s ohľadom na neprimerane vysoké účty za služby vo verejnom záujme. Žiadny z petičníkov tu nie je, preto odovzdávam slovo komisii. Ďakujem. Rada by som vyňala petíciu 2, pretože tu máme dve veci. Týka sa to aj tarifov za elektrínu a vodu. Týka sa to diskriminačných tarifov voči občanom EÚ. Bolo to spomenuté už v petícii 1419 z roku 2013. A taktiež sa to týka petície 1012 lomeno 2013. Malcká legislatíva zakotvuje tri rôzne tarify. Domáce, rezidenčné, nerezidenčné a medzinárodné. V roku 2010 komisia dostala 15 ťažností týkajúcich sa týchto tarifov, pretože eh, neobčania Malty dostali tarif, ktorý je vyšší o 30 než pre malckých občanov, a to z dôvodu že neboli automaticky oprávnení na to, aby e, dostávali rezidenčnú tarifu, nemohli e, predložiť e, povolenie na pobyt alebo občianský preukaz vydaný na Malte. Maltské orgány odpovedali, že toto nie je automatické. Taktiež sa stiažovali občania, že nemali prístup k určitým dodávkam, čiže komisia kontaktovala v januári 2011 malcké orgány a snažili sme sa pokračovať otvoreným spôsobom v diskusii. Dokonca bolo naštartované konanie pre porušenie zmluvy, pretože odpoveď malských orgánov nebola dostatočná. v roku 2014 sa zmenil spôsob, ako môžu um, občania, ktorí nie sú, um, um, rezi- sú rezidentmi, ale nie sú občanmi um, Malty, požiadať o tieto znížené tarify. Preto v tomto bode si komisia myslí, že toto diskriminačné konanie bolo odstránené a navyše komisia požiadala aby malcké orgány zakotvili postup na základe ktorého by aj malckí občania niekedy mali vyššiu tarifu. Toto sa premietlo do praxe v roku 2015. V máji malcké orgány dostali 43 žiadostí o vrátenie týchto um, navýšených poplatkov. Systém funguje, presvedčili sme sa o tom. Druhý bod, to je trochu špecifickejšie a týka sa to nájomníkov, ktorí si prerajímajú byty od malských majiteľov na to, aby dostali takíto nájomníci preferenčné rezidenčné tarify na elektrínu a vodu, musia do, e, zaslať príslušným firmám zvláštne dotazníky, ktoré ten malský majiteľ podpíše. Ale ak ide o súkromnú firmu, ktorá tieto médiá e, poskytuje, nie je možné takýto formulár získať. Špecifika tejto situácie sú popísané v petícii 1737. E, ďalej pokračujem príkladom z petície 1655 to, e, toto nie je až tak špecifické, netýka sa to celkom tejto situácie. Z textu petície nie je celkom jasné, či sa to týka aj nájomníkov alebo majiteľov. K tejto téme komisia v novembri 2014 kontaktovala malské orgány a odvtedy sme sa viackrát stretli. Naposledy 24. júna, čiže minulý mesiac, pred niekoľkými týždňami. A musím povedať, že momentálne je odpoveď malských orgánov nepostačujúca Obhajujú sa tým, že účtovné, uh, účtujúce firmy eh, poskytujúce takéto médiá nemôžu rozlišovať dostatočne medzi tými jednotlivými eh, tarifmi, takže myslím si, že situácia v tejto veci je dostatočne jasná. Pani predsednička sa pýta, či sa chce niekto vyjadriť. Pani Mici. Áno, e, ako komisia vraví, e, sú tu rôzne tarify, avšak e, už mnohé z týchto rozdielov um, boli prediskutované, boli spomenuté, ale tieto servisné služby, ide o SROčky, dostali mnohé sťažnosti a rieši sa to v od prípadu k prípadu a celkom určite títo stiažovateľia dostanú vrátené navýšené poplatky. Avšak to, čo bolo účtované do júla 2013, sa už nevráti stiažovateľom, pretože je tu určitým spôsobom nastavený ten mechanizmus ak som tomu rozumela správne, pretože táto téma neobsahuje len jednu tému, ktorú nadniesla komisia. Ak som rozumela správne, tá komisia nie je spokojná s tým, že neexistujú diferenčné tarify pre malských občanov a rezidentov na Malte, ktorí nie sú malskými občanmi, ale sú občanmi EÚ. A témou je, ako um, Firmy poskytujúce služby vo verejnom záujme naložia s touto témou. Čiže ak majiteľ dostane účet, tak nájomník bude mať inú tarifu. Ak však túto faktúru dostane samotný nájomník, sadzba bude vyššia. Čiže ako to funguje? Existujú rezidenčné tarify, ktoré majú svoje prvé hlavné miesto pobytu na Malte a napríklad ak um, tam majú občania e, iba e, letné domy alebo e, nejaké, prís, nejaké dočasné ubytovanie, tak dostanú tú domácu tarifu, ktorá je však odlišná od tej rezidenčnej tarify. Ja však nevidím nejakú diskrimináciu medzi občanmi Malty a občanmi EÚ, e, ktorí žijú na Malte, ak tieto firmy distribučné zasielajú účty a tarify účtujú na základe um, hlavného miesta pobytu a um, sekundárneho miesta pobytu, Rád by, rada by som sa spýtala komisie, ako tieto distribučné spoločnosti, ktoré vystavujú takéto faktúry, by mali znášať e, túto situáciu, keď samu, k samotnému sporu dochádza medzi nájomníkom a malským majiteľom. Ak majiteľ dá nájomníkovi právo aby vo svojom mene eh, odoberal tento servis vo verejnom záujme a majiteľ bude osobou, ktorá potom eh, tú faktúru dostane. Počkajte prosím chvíľku, je tu viac členov eh, parlamentu, ktorí by sa chceli vyjadriť, prosím. Pán Čaký, rád by som prezentoval pozíciu EPP. Sú tu teda na stole tri petície. Prvá petícia 1012 lomeno 2013. dá sa, že toto bolo vyriešené. Možno by teda bolo možné, aby sme to uzavreli. Zvyšné dve petície 1737 a 1655 vidíme, že situácia okolo nich nie je celkom jasná, preto by bolo dobré počkať na ďalšie kolo dialogu medzi komisiou a malskými orgánmi a preto by bolo dobré, keby sme to nechali otvorené. To je naša pozícia. Dobre, hovorí pani predsednička, prepačte prosíme ešte, chcela by komisia niečo doplniť, alebo to môžeme uzavrieť. Áno, nech sa páči, môžete teraz odpovedať naše otázky len k diskriminačnému aspektu týkajúcemu sa nájomníkov. Nie je, spra- nie je pravdou, že ide o priamu diskrimináciu, ide o nepriamu diskrimináciu, pretože malckí rezidenti vedia o týchto rôznych tarifoch a poznajú celý postup a potom, ak občania EÚ prichádzajú na Maltu, nemajú túto informáciu a platia túto špecifickú tarifu Čiže je, ide skôr problém, o, o problém e, prakticky sa týkajúci iba občanov EÚ. Pani Tali, prosím. Ja to chápem tak, že ide len o otázku, eh, ako zverejňujú informácie eh, spoločnosti poskytujúce služby vo verejnom záujme, hovorí pani predsednička, ak tomu rozumiem správne. Navrhujete, aby sme uzavreli petíciu 1012 so súhlasom komisie, pretože tam mm, nás nič neruší. A čo sa týka 1655 a 1737, ja by som navrhovala, aby sme ich zachovali otvorené a aby sme požiadali o písomnú odpoveď súvisiacu s týmito petíciami, aby nám to napísala ehm, Európska komisia a taktiež kópiu pošleme aj malckému veľvyslanectvu, respektíve stálemu zastúpeniu v Bruseli a keď dostaneme všetky požadované odpovede, môžeme sa rozhodnúť, ako budeme ďalej pokračovať. Môžeme to tak urobiť? Áno, výborne. Ďalším bodom je 21. Je to 1098 lomeno 2010. Sťažovateľom je nemecký občan. Ide o disk- diskrimináciu občanov EU švédskymi orgánmi a toto je poprvýkrát, čo sa mi to stalo počas môjho predsedníckého obdobia v tomto výbore. E, ďalšia petícia 1183 romeno 2010, opäť nemecký občan, sťažuje sa na potrebu um, udelenia, respektíve prihlásenia sa za účelom udelenia osobného registračného čísla vo Švédsku a potom petícia 1289 lomeno 2012 stiažuje sa britský e, občan na porušenie práva slobodného pohybu a usadenia sa v EÚ. My sme sa obrátili na švédske stále zastúpenie, petičníci tu nie sú, preto odovzdávame slovo komisii. Pani Lu vystúpi opäť, prosím. Ďakujem. Tieto tri petície sa týkajú troch občanov mm, spoje, e, Európskej únie, ktorým sa nepodarilo získať e, osobné identifikačné číslo vo Švédsku. E, boli tam 6 mesiacov alebo menej a Jeden z týchto ľudí uh, mal takisto problém uh, uh, podobného rázu. Uh, zdá sa, že uh, táto otázka je pomerne komplikovaná vo Švedsku, ale osobné identifikačné číslo sa vo Švedsku vydáva vtedy, keď ste zavedení do registra obyvateľov Švédska podľa príslušných zákonov Švédska jednotlivcov nemožno do tohto registra e, zaregistrovať v prípade, že nie sú na území Švedska dlhšie než rok. Ak teda splníte, ak nesplňate túto podmienku, tak dostanete len koordinačné číslo ale toto koordinačné číslo nemôžno používať rovnakým spôsobom ako osobné identifikačné číslo. Komisia e, pri e, prieskume tejto otázky e, zistila, že tento problém má veľa občanov Európskej únie, lebo máte právo žiť v inej členskej krajine menej než rok ako študenta z iných dôvodov a táto podmienka jedného roka platí pre kohokoľvek, kto požiada o osobné identifikačné číslo. E, zamestnanci, e, študenti, e, penzisti, e, e občania, ktorí sa vrácajú do svojej krajiny. A títo všetci ľudia majú podobný problém. Nie je to teda e, obmedzené len na týchto niekoľko ľudí. A toto osobné identifikačné číslo je potrebné aj na kontakt e, s, so švédskými úradmi a súkromnými e, službami, e, napríklad na dodávky elektrického, elektrickej energie, plynu, telefón a podobne. A na otvorenie účtu v banke. A ešte závažnejšie je to, že potrebujete o to osobné identifikačné číslo, mm, PIN, aby e, ste e, sa dostali napríklad e, na aby ste mohli používať internetové stránky švedských úradov, ktoré sú určené pre občanov. A ešte horšie je to, že nemáte ani právo na e, zdravotné e, poistenie. E, to znamená, keď sa presťahujete do Švedska, prídete o svoje zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie vo svojej krajine, ale nemáte, nie je to tak ľahké potom nadobudnúť vo Švedsku bez tohto čísla. je smernica 2004 38, eh, eh, podľa ktorej máte právo legálne eh, bývať na území iného členského štátu, ale musíte mať možnosť samozrejme bývať ekonomickú aktivitu, aby ste mali dostatočné príjmy a takisto, aby ste mali aj sociálne a zdravotné poistenie. A, takže od toho sa odvíja to, aké kritéria podmienky by mali byť vyžadované od európskych občanov. E, takže máme tu tú smernicu 2048 o voľnom pohybe. E, komisia už e, začala, iniciovala konanie o porušení ustanovení tejto smernice Švédskom. A takisto sa tým zaoberá komisár, ktorý je zodpovedný za zamestnanosť. Švedské orgány sa snažia vysvetliť e, túto otázku a hľadá sa nejaké riešenie, ale zatiaľ sme, do, zatiaľ sme žiadne konkrétne e, riešenia alebo návrh konkrétneho riešenia tejto otázky nedostali. Ďakujem, Peter. Výborne, pokračujte pokračujte a pekne, e, pekne e, zatlačte na švedské orgány, lebo nie je predsa možné, aby dnes niekto existoval v Európe bez e, osobného identifikačného čísla. Takže v prvom rade by sme asi sa chceli spýtať, kedy, ju dostane, kedy dostaneme jednoznačnú odpoveď od komisie. E, mali by sme ju dostať čo najskôr, e, v radovo e, o niekoľko dní a potom by sme napísali švedským orgánom a požiadali o ďalšie informácie, prečo sa nič nerobí. Komisia ďalej vyšetruje situáciu a možnosť otvoriť otvoriť toto priesúbkové konanie voči švedským orgánom. No to by bolo veľmi osviežujúce. Myslím si, že by to bolo asi po prvý raz v takomto prípade. Takže môžeme to takto urobiť? Peter, vy pritakávate, takže to je v poriadku. A dnes máme na programe už len jeden ďalší bod. A skutočne je to dlhý deň, keď začnete o 9. a končíte po 6. Ďalšia petícia, vlastne sú to dve, 0026 lomené 2012 o diskriminácii z dôvodu pohľadia v talianskom systéme sociálneho zabezpečenia a potom 1054 2012 v súvislosti s úpravou veku odchodu do dôchodu v Taliansku. Predkladatelia petícií tu nie sú. Dávame teda slovo Alvarovi Oliveirovi a alebo Tajse Korhonenovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja sa volám Alvaro Oliveira, som tu s kolegom, eh, s kolegyňou Kehonen a budeme vás informovať o aktuálnej situácii. Tento prípad eh, sa eh, týka zákona 114 roku 2011 ktorý upravuje ehm, systém sociálneho zabezpečenia v Taliansku a predkladateľ petície eh, dôvodí, že prichádza k diskriminácii eh, z dôvodu pohľavia v tomto systéme sociálneho zabezpečenia. Pokiaľ ide o predčasný odchod do dôchodku, podmienky pre mužov a ženy sú totiž odlišné to už platí, to sa týka počtu odpracovaných rokov a e, po, po, rokov, počas ktorých sa platili tieto dôchodkové, dôchodkové e, m, príspevky, aby nakoniec vznikol nárok na predčasný odchod do dôchodku. Takže aktuálna situácia je táto. Po neformálnych kontaktoch s talianskými orgánmi. Komisia dospela k záveru, že problém existuje. Poslala no, koncom roka 2013 v oktobri 2013 eh, eh, formálne, formálny list, eh, v ktorom konštatuje, že dochádza k porušovaniu smernice 54 Dostali sme mm, odpoveď eh, od talianských orgánov v roku 2014 a my ešte stále odpoveď týchto talianských eh, úradov analizujeme. Ešte sme nerozhodli o tom, aký bude najvhodnejší ďalší postup. Táto otázka je komplikovaná. Komisia bola toho názoru, a to sme aj v tom formálnom liste konštatovali, že talianské zákony porušujú princípy e, rovnoprávnosti, pokiaľ ide o e, tieto dôchodkové, systémy dôchodkového e, zabezpečenia. A v podstate nejde teda o e, zákony, ktoré sa týkajú e, celého systému sociálneho zabezpečenia, ale len toho systému sociálneho zabezpečenia, ktorý existuje pre e, štátnych zamestnancov. Tá, ten systém a v Taliansku je takisto pokrytý aj smernicou 79.7 ktorý e, tá e, práve upravuje zákonné sociálne poistenie, sociálne zabezpečenie, e, kde sú stanovené určité výnimky, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a odchod do dôchodku. A preto je tá otázka veľmi zložitá. Oficiálne stanovisko komisie sa zatiaľ nezmenilo. My teda buď preskúmame Eh, my ešte musíme preskúmať eh, tú situáciu, eh, kým zmeníme to naše pôvodné stanovisko. Ďakujem. Mm, chce sa niekto ďalší ujať slova? Eleonora, prosím. Ja v zásade chcem povedať len to, že by sa táto petícia mala nechať otvorená, lebo v zatiaľ nenastali nejaké zásadné novinky e, tejto, v tej e, reforme. E, tá reforma, ktorá prebehla, bola podmienená úspornými opatreniami. Aj v Taliansku bola situácia veľmi zložitá. Reforma dôchodkového systému mala Eh, na eh, ľudí v Taliansku devastujúce účenky vo všeobecnosti. A toto je práve jeden z tých eh, aspektov, na ktoré upozorňuje práve predkladateľ petície, ktorý takisto treba zohľadniť. Ja teda myslím, že treba počkať na aktualizované informácie od komisie aj minulý mesiac. Ústavný súd v Taliansku E, vydal rozsudok o neústavnosti e, tých, tých najnovších e, častí reformy systému sociálneho zabezpečenia alebo dôchodkového zabezpečenia. Takže nezostáva nám než počkať na ďalší vývoj udalostí. Chceš niekto hovoriť? Pani Pitera? Tiež si Mm, myslím, že bolo dobré nechať túto petíciu otvorenú, pretože nemáme v prípade týchto e, záležitostí v súvislosti s nerovnosťou, nerovnoprávnosťou. Nemáme tam jasno e, ohľadom toho, či je to nejaký dočasný prvok, alebo či to bude nastálo. Dobre. Takže urobím to tak, ako ste chceli, necháme to otvorené, pretože otázky rovnoprávnosti tie musia byť riadne preskúmané, či sa to deje systematickým spôsobom alebo len príležitostne. Dobre. Ďakujem vám všetkým za dnešnú schôdzu celodennú. Dostali sme sa konečne aj záver. Prajem vám všetkým krásny večer a pokiaľ sa už neuvidíme, tak krásne leto a neuvažujte nad petíciami ani nad schôdzami výboru. Poďte si zaplávať, zabehať, niečo zjedzte, vypite si a bavte sa. Ďakujem.